Dobré odpoludne, prajem, vážení kolegovia a kolegyne. Dovolte, aby som otvoril popoludnejšie zasadnutie nášho výboru. Dovolte mi, aby som zároveň prizval podpredsedu komisie pána komisára Ferhojgena. Na programe máme teraz vzájomnú výmenu názorov s pánom Ferhojgenom, Rád by som začal tým, že mu hneď odovzdám slovo. Najprv bude také úvodné vyhlásenie a potom samozrejme je priestor na výberu názoru. Pán komisár, máte slovo. Nech sa páči. Meine... Ďakujem, dámy a páni, e, pán predseda, dámy a páni, poslanky, neposlancovia. Teším sa z toho, že mám opäť príležitosť, aby som si s vami vymenil názory e, na aktuálne otázky, ale tiež možnosť hovoriť o veciach, ktoré sa týkajú skôr budúcnosti. Dovolte, aby som spomenul niečo z našej práce, ehm, ktorá je pred nami. A keby to záviselo od mňa, tak by som mal záujem na tom, aby to bolo tak skoro, ako je to len možné. Pokiaľ ide, teda budeme hovoriť o farma balíčku, je to balíček, ktorý vám komisia predložila v decembri. Myslím si, že každému tu v tejto miestnosti je jasné, že farmaceutický priemysel patrí medzi najdynamickejšie odvetvia v Európe. A mm, iste sa všetci zhodneme na tom, že to je odvetvie, ktoré ktorého význam bude ešte rásť. To súvisí s demografickým vývojom. Mm, a tiež preto, že zdravie je pre mnohých ľudí tou najdôležitejšou témou. Každý, kto niekedy bol chorý, tak to vie. Pre chorých ľudí nie je nič dôležitejšie ako zdravie. A my sme spoločnosťou v Európe, ktorá stárne a preto vychádzame z toho, že starostlivosť o zdravie bude spoločensky stále dôležitejšia. V minulých rokoch sme urobili celý rad významných krokov, prijali sme zákony, ktoré, myslím si, znamenajú dôležitý príspevok pre zlepšenie a ochranu zdravia našich občanov. Myslím, že to, čo bolo veľmi dôležité, je, že sa nám podarilo E, zosúľadiť rôzne ciele. Chcem celkom zásadne povedať, že vtedy, keď hovoríme o úpravách v oblasti ochrany zdravia, stojí zdravie a bezpečnosť človeka vždy na prvom mieste. O tom nemôžno vôbec pochybovať. Otázka konkurencieschopnosti, otázky kompatibility s medzinárodnými pravidlami, otázky e, znižovania byrokracie. To všetko je dôležité, ale keď ide o zdravie, tak bezpečnosť a ochrana zdravia sú na prvom mieste. Schválili sme štyri dôležité právne akty a myslím, že zodpovedajú týmto princípom, teda liečiva pre deti, nové terapie, zlepšenie predpisy pre e, schvalovanie liečiv a tiež e, zostatky zvyšky e, farmace, farmakologických látok v potravinách. Ale to nie je všetko. Pred nami sú ešte návrhy, ktoré predložila komisia v decembri. Pozostáva to zo štyroch častí. Je to politické oznámenie, potom právne návrhy k liečivám, k dozoru nad liečivami, k pokrytiu o falšovanie liečiv a tiež informovanie pacientov. Dovolte, aby som najprv hovoril o falšovaní liečiv. Aby som bol úprimný, a v parlamente by sme mali byť úprimní, bol to Európsky parlament, ktorý trocha predčasne ehm, a dosť skoro e, reagoval na tento problém. Boli to otázky členov parlamentu a tie má veľmi včas upozornili na to, že tu máme dočinenia s problémom, ktorý v Európe ešte zatiaľ nie je dramatický, ale určite nadobudne na vážnosti, ak nezačneme niečo robiť. A ja si myslím, že je lepšie, keď začneme teraz rýchle konať, než ako by sme čakali na to, že sa situácia zdramatizuje a že potom e, budeme mať veľmi naliehavé okolnosti a nebudeme robiť správne kroky. Keď e, si môžeme sa môžeme dočítať, že v Európe vôbec nie je, nie je problém s falšovanými liečanými v legálnej distribučnej sieti, tak je to nesprávne. Keď sa niekto nazdáva, nazdáva že falšované lieky e, sa distribujú len prostredníctvom internetu, tak to nie je pravda. Musím vám povedať, e, že e, v roku 2003 až 2005 bol počet skonfiškovaných liečiv na vonkajších hraniciach. Teda to nesúvisí s e, lekárami online. Ten počet skonfiškovaných liekov bol e, v roku 2007 štvornásobný voči roku 2005 a zaznamenávame rastúcu, rastúcu tendenciu a e, musíme skonštatovať, že tieto siete infiltrovali do našej distribučnej siete. A tu si treba e, otvorene povedať, že ak v niektorej lekárni alebo v distribučnej sieti sa odhalí jedno balenie s falšovaným liečivom, tak to má e, ďaleko siahlú reakciu, ktorá sa dotýka tisícov ďalších balení. A to je veľmi drahá záležitosť. Každý jednotlivý prípad sa dotýka teda tisíc rôznych ďalších balení a samozrejme potenciálne ohrozenia pacientov. Myslím si, že to je veľmi dôležité, aby pacienti mali dôveru v neobmedzenú kvalitu svojich e, e, liečiv, ktoré nakupujú v legálnej distribučnej sieti. Preto Chceme dosiahnuť to, aby sme mali jasné pravidla pre všetkých hráčov v distribučných sieťach bez akékoľvek výnimky. Chceme zostriť kontrolu, aj pokiaľ je o tranzit a export. A napokon jadro tohto návrhu to sú najmodernejšie ochranné prvky, najmä pokiaľ ide o veľmi ohrozené liečivá, to sú e, teda lieky na predpis. A tieto bezpečnostné ochranné prvky e, pozostávajú z e, ochrannej známky, prostredníctvom ktorej môže e, spotrebiteľ spozorovať, či balenie bolo otvorené. A ďalej, ochranný prvok, ktorý zabezpečí to, že to, čo je uvedené na obale, sa naozaj nachádza vo vnútri obalu. A potom ďalšie údaje, ktoré e, umožnia e, veľmi spolahlivú spätnú vysledovateľnosť e, tohto výrobku. Takže toto sú veľmi dôležité bezpečnostné prvky. Dovolte, aby som na tomto mieste povedal niečo k akýsi zvláštnej kampani, ktorá prebiehala v súvislosti s týmto legislatívnym balíčkom a e, zameriava sa na jednu špecifickú e, formu podnikov v oblasti farmácie, tzv. paralelný obchod. Ale nám nikdy o toto nešlo. Paralelný obchod je na základe rozsudku e, Európskeho súdneho dvora vo, na vnútornom trhu e, dovolená ekonomická aktivita. E, to sa nemôže zmeniť. Ale jasné je tiež to, že, že pre paralelný obchod vo vzťahu na bezpečnosť liečiv platia tie isté požiadavky ako na všetkých ostatných hráčov na, e, na tomto trhu. O nič viac, o nič menej. Nikoho tu nebudeme uprednostňovať a nikoho nebudeme znevýhodňovať. Pokiaľ ide o e, legislatívny e, návrh o e, a pokiaľ ide o monitorovanie liečiv, tak je to veľmi dôležité, pretože ak už je niektoré liečivo schválené, tak vidíme, že vznikajú napríklad neželateľné účinky, napriek e, veľmi starostlivým predchádzajúcim testom. Takže musíme tu mať systém, ktorý nám pomôže e, určiť, že rýchle a účinne e, rozšírime informácie a zaujíme pri potrebné opatrenia. Teda výrobcovia musia mať efektívny monitorovací systém a teda prístup ku hláseniam o neželateľných a doteraz neznámených vedľajších účinkoch a to nám z, zjednoduší riadenie rizik. E, to samozrejme vychádza z toho e, predpokladu, že pacienti budú spolupracovať. E, informácie pacientov sú dôležité. Pacient musí rozpoznať, že ak pocíti vedľajšie účinky alebo také účinky, o ktorých si myslí, že mu škodia, tak je veľmi dôležité, aby sa nestal pasívnym pacientom, ale aktívnym pacientom. A svojho lekára o tom informoval. A tým sa dostávam k téme zlepšenej informovanosti pacientov. Je to ťažká téma a intenzívne o tom sme diskutovali. Pri vypočutí, moje vypočutí koncom roka 2004 ste ma zaviazali k tomu, aby som e, predložil návrh k tejto téme a tento návrh je teraz pred vami. Chcem ešte raz e, pomenovať východiska. Ide o to, aby sme do stredovodu e, našej politiky postavili pacienta a jeho práva čokoľvek, čo sa e, v tejto politike robí, sa musí orientovať e, na človeka, na pacienta. Už som povedal, že zdravie je tou našou najdôležitejšou hodnotou. A potreby, ktoré s tým súvisia, E, sú stále dôležitejšie v našej spoločnosti. Aj informačná ponuka je stále širšia, teda vnútorné, e, moderné informačné prostriedky to prinášajú sami so sebou. Ak je niekto online a vie po anglicky, má prístup ku mnohým e, informáciám bez toho, aby presne vedel, ak aký je pramen týchto informácií a aké, ako vážne tieto informácie má brať, ktoré k nemu prichádzajú cez internet. Ja viem, že informovanosť pacientov je kontroverznou témou, ale chcem eh, vám pripomenúť eh, fundamentálnu zásadu každej demokracie. V demokracii netreba zdôvodňovať že e, občanov treba informovať. E, v, v, e, v, konať treba vtedy, keď ľudia nie sú informovaní. A to považujem za veľmi ústredný bod. A preto sa trocha čudujem, keď e, sa e, v tejto diskusii e, na mňa niektorí obrátili a pýtali sa ma, že musím zdôvodniť, prečo požadujem tieto informácie. E, ja by som to rád pochopil, prečo sa to vlastne takto deje. Pacienti aktívne hľadajú informácie, takúto možnosť majú. A to je skutočnosť. A každý vo svojej rodine, v okruhu priateľov, spolupracovníkov, e, to už iste prežil. A to je veľmi vážne. Kto E, je dotknutý, e, postihnutý ťažkou chorobou, alebo je to niekto z jeho známych. A keď je malá nádej na, na to, že existujúce terapie umožňuje uzdravenie, tak si môžete byť istý, že postihnutý alebo jeho blízky urobia všetko, skutočne všetko, preto aby zistili, či predsa len neexistuje nejaká šanca na uzdravenie. To je skutočnosť, ľudia to takto robia. A potom k tomu prichádza ten problém, o ktorom som hovoril. A to je to, čo lekári v praxi často hovoria. Ľudia za nimi prídu a povedia, tu som niečo našiel, existuje liek, prečo mi ho nedáte, prečo mi ho nepredpíšete, existuje terapia, prečo e, ju nemôžem dostať. A potom lekári majú veľké ťažkosti, aby to vysvetľovali, že sú to možno nepreskúšané terapie, nebezpečné terapie. Ale to, že ľudia o tom vedia, e, to nemôžno poprieť. Preto chcem jasne povedať, že status quo, v ktorom sa teraz nachádzame, teda e, nezodpovedá nároku pacientov na kvalitné informácie. Teda status quo, ktorý máme, vlastne e, zapričňuje nerovnaké zaobchádzanie. Teda tí, ktorí sú lepšie vzdelaní, a ktorí zaobchádzajú, vedia zaobchádzať s internetom, majú tie informácie, ostatní nie. Tí, ktorí nemajú dostatočné informácie, to sú tí, a pre nich sú informácie veľmi dôležité, najmä starší občania našej spoločnosti. A pre nich je zdravie veľmi dôležité. Pred niekoľkými dňami som od e, jedného z členov parlamentu čítal tlačové oznámenie ktorom kritizuje návrh, o ktorom tu hovorím. A tam sa hovorí, že e, sa e, vlastne uľahčuje e, zákaz reklamy e, pre e, liečiva, ktoré sú e, na predpis. Ale to nie je pravda. My trváme na tomto neobmedzenom zákaze. Ale prosím vás, nikomu neupieram to, že, e, že nedokáže urobiť rozdiel medzi e, reklamou a informáciou. Každý žurnalista to tu vie, vie, rozlišuje medzi informáciou a reklamou. A preto základom tejto úvahy je to, čo sme urobili v našom návrhu, teda za istých okolností poskytovať informácie. Ako by to malo vyzerať? Uvoľňujú sa len niektoré informácie, teda tie, ktoré už sú preverené príslušnými orgánmi a ktoré sú e, v letáčiku v balení liečiva. Napríklad e, viaceré štúdie, ktoré sa urobili vo Veľkej Británii a na základe tejto štúdie e, naše orgány e, zmenilo svoje stanovisko e, a podporuje to, čo tu ja vlastne hovorím. Tá, tieto štúdie hovoria, že 5 všetkých pobytov v nemocniciach je zaprečenených tým, že pacientom boli podané nesprávne liečiva alebo škodlivé. A polovici sa dalo predísť, keby pacienti vedeli, čo dostali predpísané. Ja to považujem za veľmi dôležité, lebo niektorí v zdravotníctve hovoria, že tu musíme byť veľmi opatrní. Ak e, pacienti budú mať všetky tieto informácie, mohlo by to zvyšiť náklady v zdravotníctve, lebo potom e, budú žiadať e, drahšie e, lieky, ktoré my nepredpisujeme. Toto považujem za veľmi dôležité, pretože tieto štúdie ukazujú, že informovaný pacient nie je drahší pacient, ako sa niektorí domnievajú, a, ale sú to pacienti, ktoré nám pomôžu dostať náklady zdravotníctve pod kontrolu. Po druhé, informácie, o ktorých hovorím, smú byť poskytnuté len inter- na internete alebo v písomných odpovediach na konkrétne otázky alebo v e, odborných publikáciách. Teda, ale tá definícia, čo je vlastne publikácia, ktorá e, sa vzťahuje na zdravotníctvo, to je ponechané e, členským štátom. Teda jednoznačne to môže byť odborný časopis, ktorý sa venuje len lekárskym témam, ale ja si myslím, že ak je tu celkom obyčajný, obyčajný časopis, má nejakú rubriku, ktorá sa venuje zdravotníckým témam, tak by malo byť možné zverejniť tieto informácie aj v takejto rubrike. Ale o tom budú rozhodovať eh, členské štáty. Pokiaľ ide o obsah e, e, tejto informácie, tam treba dbať na prísne e, kritéria kvality a členské štáty musia vytvoriť efektívne kontrolné mechanizmy a táto kontrola musí prebehnúť pred zverejnením v, rámci príslušných účinných systémov, ktoré už v tých krajinách vlastne existujú. A samozrejme, výnimky sú tam možné. Teda kontrola ex post sa môže dovoliť len vtedy, ak už tu existuje systém, ktorý zabezpečuje istý stupeň eh, kontroly ex ante. Takže toto je eh, návrh tejto téme a chcem ešte poukázať na to, že v oznámení komisie sa hovorí ešte o celom rade otázok, ktoré sú dôležité napríklad Ehm, považujem za veľmi dôležitú eh, posilnenú medzinárodnú spoluprácu, aby sa zabezpečila konkurenceschopnosť a tiež, aby sa zvýšila bezpečnosť a zaručenie bezpečnosti liečiv na európskom trhu. Oznámenie tiež objasňuje to, aké konkrétne kroky sa vykonajú, aby sa eh, ďalej eh, presadzovali výsledky farmafóra, a tiež sa to dotýka správy z jesene 2008. Som ďačný, že Európsky parlament veľmi rýchle reagoval na to e, a vymenoval spravodajcov pre farmovaliček. V... Hovoril som s nimi už a komisia im ponúka plnú podporu v práci. A ja si myslím, že e, je to v záujme e, ľudí e, v Európe, aby sme tento balíček čím skôr spracovali. Teraz prejdem k téme, e, ktorá s týmto súvisí, a to je kozmetika. V rámci zlepšenia a zjednušenia európskej legislatívy e, je predložený návrh pre oblasť kozmetiky. Je tam 45 rôznych právnych textov a E, znižuje sa tu vlastne nákladovosť byrokratická záťaž o 50 No, tejto téme sme sa dostali už dosť ďaleko, mm, pokiaľ ide o jednotlivé konzultácie a som rád, že Rada a parlament sa blíži ako konsenzu, ja to veľmi vítam, mám na tom veľmi silný záujem, aby sme tu túto tému uzatvorili v prvom čítaní ešte pred ukončením volebného obdobia tohto parlamentu. Ak tomu správne rozumiem, tak e, tu zostáva ešte jedna zložitá téma a to je otázka, ako budeme zaobchádzať e, s nanomateriálmi, ktoré sa používajú v e, kozmetických výrobkoch. Návrh komisie je, že tu bude určitý proces schvalovania a tiež notifikácia v prípade iných. Ja by som eh, chcel spomenúť, že máme tu trilóg, ale ešte nepoznám jeho výsledky. Ja ale chcem povedať, že mám veľký záujem na riešení a komisia určite prispieje k tomu, aby sme dospeli k riešeniu. Spravodajcom som už ponúkol rozhovor a komisia e, bude určite nápomocná a ja dúfam, že to nebude veľmi náročné, aby sme e, dospeli k rozumnému kompromisu. Ale dovolte ešte, aby som povedal niečo k otázke nanomateriálov. Je to problém, ktorý s ktorým som sa stretol už aj v iných oblastiach pokúšame sa naše úpravy e, založiť e, e, na vedeckých výskumoch, vedeckých výsledkoch. Ale nevždy sú takéto vedecké konštatovania jasné. Niekedy sú dokonca protirečivé. V poslednej dobe sme sa tým stretli v dvoch prípadoch, kde sú protirečivé vedecké dôkazy a výsledky. A to je veľmi e, dôležitá a ťažká otázka e, chemických látok v hračkách. A potom otázka zaobchádzania s dovážaným e, kuracím mesom, kde, kde ide o chlorín, teda úpravy s antibakteriálnymi látkami. Ale e, to, čo sme my dostali ako, ako výstupy z vedy, tak to bolo veľmi protirečivé. A podobne je to aj pri nanomateriáloch. E, ja myslím, že musíme zosilniť naše úsilie, aby naše poznanie o účinkoch týchto materiálov spočívalo na jasných základoch. A potrebujeme e, zlepšiť tieto vedecké východiska. A samozrejme máme ambíciu e, parlament o tom pravidelne informovať. E, ak sa ukáže, že pri tejto e, práci sme nezbadali niektoré nebezpečia, tak musíme z toho okamžite ťahnuť dôsledky. Ale môže to byť aj naopak, že sme e, videli nebezpečenstva tam, kde žiadne neboli. Tak potom tiež z toho treba stiahnuť dôsledky. Ale ako som povedal, ako konkrétne budeme zaobchádzať s nanomateriálmi e, v tej smernici, o ktorú teraz ide, to ešte so spravodajcami chcem podrobne prediskutovať, vychádzajúc e, z toho, že sa práve o týchto veciach medzi radou a parlamentom hovorí. E, toto celé vnímam e, podobne ako nebezpečenstvo falšovania liečiv, lebo aj pri kozmetických výrobkoch takéto nebezpečenstvo existuje, preto aj tu je veľmi dôležité aby sme mali na zreteli ochranu spotrebiteľov pred e, falšovanými kozmetickými výrobkami. A ja si myslím, že by bolo dobre, keby tu bolo úvodné ustanovenie, ktoré sa odvoláva na záväzky jednotlivých aktérov v celom reťazci a pokiaľ ide o dozor nad trhom, tak sa tam e, vsunie ustanovenie, ktoré zabezpečí, že e, sa e, prispeje k identifikácii nekonformných výrobkov a že sa prevíde ich ďalšej distribúcii. Na záver chcem hovoriť o téme, ktoré sia za rámec aktuálnej legislatívy a je to skôr programatické téma pre budúcnosť. Je to téma, ktorá je na pozadí ekonomickej krízy e, veľmi dôležitá a je na mieste o nej hovoriť. Ja si myslím, že v posledných rokoch sme sa stále viac presvedčali o tom, že to protirečenie medzi ekológiou a ekonomiou e, musíme prekonať. Najmä pokiaľ ide o poznatky z oblasti zmeny klímy a rozhodnosti Európy začať boj a viesť, e, zohrať príkladnú úlohu v boji proti klimatickým zmenám. A tu sa ukázalo, že to už nie je len otázka zníženia skleníkových emisí. V skutočnosti ide o to, aby sme vykonali krok smerom k udržateľnej priemyselnej produkcii. Keby som teraz hovoril po anglicky, tak by som sa nezdráhal povedať, že tu ide o Green Industrial Revolution, zelenú priemyselnú revolúciu, ale pretože hovorím po nemecky, tak e, to nemôžem použiť, lebo viete, že v Nemčine to slovo zelený má e, politický význam. Ale ide tu o nové nasmerovanie celého európskeho priemyslu vo vzťahu na energetickú účinnosť, teda čo najnižšiu energetickú spotrebu, potom ďalej ochranu zdrojov, teda čo najnižšia spotreba prírodných e, zdrojov a samozrejme ide tu o postupy, ktoré majú čo najmenej škodlivé dopady na životné prostredie. Nemusím to zdôvodňovať, ekologicky to je preto samozrejme. Je tu ale aj ekonomické zdôvodnenie, prečo je správne, aby sme to urobili. Príležitosti, šance európskeho priemyslu na svetových trhoch v budúcnosti sa zlepšia vtedy, ak budeme schopní nie len Eh, používať eh, eh, ekologické technológie, tam sme veľmi dobrí. Ja si nemyslím, že sme tu mali nejakú krízu, ale musíme ísť ešte okrok ďalej. Výrobky a technológie musíme ponúkať také výrobky a technológie, ktoré pomôžu aj iným lepšie sa správať voči životnému prostrediu, napríklad stavebné hmoty ani si nemôžno predstaviť, aký úžasný dosah môžeme mať e, vtedy, ak budeme používať ekologické stavebné hmoty. Už teraz máme v ponuke také stavebné hmoty, ktoré znižujú spotrebu energii drastickým spôsobom. Už dnes môžeme budovať také e, domy, ktoré nie, že spo, nie spotrebujú energiu, ale dokonca majú nadbytok energie. E, teda ide o inteligentné ekologické stavebné hmoty. Čo by to znamenalo napríklad pre Čínu, keby mohla vyriešiť problém mrhania energiou takými stavebnými postupmi, ktoré, sa, ktoré sú energeticky účinné. A oblasť automobilového priemyslu je ďalšia takáto oblasť. Odňať od tej krízy, ktorú teraz máme. Ale to nie je len európska kríza, to je celosvetová kríza. Auto v budúcnosti musí byť auto, ktoré je ekologické, ktoré mm, nemá veľkú spotrebu energie. Tak to bude určite. A ak európsky priemysel je teraz e, vo fáze e, preladenia, tak e, ak sa skončí táto fáza, to samozrejme potrvá ešte niekoľko rokov, tak potom budú mať európsky producenti na svetovom trhu vtedy, ak ponúknú auto budúcnosti. A potom by sme mohli vymenovať celý rad ďalších príkladov. Ja som vám v minulom roku predstavil návrh akčného plánu pre udržateľnú priemyselnú politiku. A tento balíček doplňuje klimopolitické návrhy, ktoré už Rada a parlament prijali Jadrom tohto akčného plánu je vytvorenie novej, nových integrujúcich rámcových podmienok, ktoré majú pomôcť e, zlepšiť vlastnosti e, produktov v Európe. Okrem toho chceme využiť sily trhu, to znamená e, motivovať stranu dopytu, aby sa viac dopytoval po ekologických e, e, produktoch, aby sa tie presadili na trhu. A o tom e, treba, aby sme to dosiahli, tak musíme informovať spotrebiteľov, lebo len taký spotrebiteľ, ktorý vie o napríklad ekologickej bilancii nejakého produktu, len ten môže sa rozhodovať informovane. A potom e, spotrebitelia budú tými najlepšími spojencami, aby sme dosiahli takéto preorientovanie priemyslu. Keď sme e, v apríli 2005 rozhodovali o e, smernici ekodesign, to už bol príklad pre integrovanú ekologickú politiku, pretože zohľadňovala všetky dopady. Táto smernica sa dotýka všetkých produktov, ktoré spotrebujú aj energiu a preto je veľmi významným e, prínosom k nášmu cieľu na zníženie emisí CO2. Treba si uvedomiť, že je potrebné túto smernicu rozšíriť a e, zahrnúť tam všetky e, výrobky, ktoré majú nejaký dotyk s e, energiou. Teda nielen tie, ktoré spotrebujú energiu, ale ktoré majú aj vplyv na spotrebu energiu. Napríklad stavebné hmoty, okná, izolačné materiály, e, sprchovacie hlavice napríklad. E, je tam množstvo, množstvo výrobkov, ktoré spadajú do, tohto, do tejto oblasti a ktoré majú e, vplyv na spotrebu energie. A teraz sa mi zdá byť primerané, aby sme sa sústredili na tie produkty, kde dosiahneme veľmi rýchle pozitívne účinky na spotrebu energie a tým aj na životné prostredie. Ale som presvedčený o tom, že strednodobo a dlhodobo musíme e, hovoriť o efektivnosti všetkých e, e, produktov a e, dôverujem, že sa nám podarí aj túto smernicu uviezť do platnosti a samozrejme príslušné kroky, ktoré sú potrebné e, na dosiahnutie e, e, účinnejších produktov, ktoré majú vplyv na spotrebu energii, že to čím skôr uvedieme na trh. Dámy a páni, to, čo som vám teraz predstavil, je politický program ktorý nemožno naplniť e, počas funkčného obdobia tejto komisie alebo tohto parlamentu. Mala by to byť, e, e, malo by to byť smerovanie pre konanie parlamentu v ďalšom e, funkčnom období a tiež e, pre konanie komisie v ďalšom funkčnom období. Myslím, že my za posledné roky e, sme vykonali niekoľko jedinečných legislatívnych krokov a zozbierali sme potrebné skúsenosti, aby sme sa ubezpečili, že sme na správnej ceste. Chcem vás skutočne poprosiť, aby ste nepočúvali tých, ktorí hovoria, že sa nachádzame v období krízy a teraz by sme mali zabudnúť na všetky tieto veci, ale mali by sme sa sústrediť na to, aby sme všade podnetili spotrebu. Áno, samozrejme, dôležité je podnecovať spotrebu, ale nie dôvodov na to, aby sme zároveň sa starali o to, aby sa zvyšovala aj spotrebu, e, spotreba E, e, energeticky účinných e, produktov a ekologických produktov. Ja považujem za dôležité, aby sme sa v tejto kríze postarali o to, aby krátkodobré opatrenia, ktoré smerujú na prekonanie krízy, nemali ohrozujúce účinky na naše dlhodobé ciele. A tu si myslím, že udržateľná priemyselná politika je veľmi dobrým príkladom na to, ako sa to dá dosiahnuť. Srdečne vám ďakujem. Thank you very much indeed. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz nám ešte ostávajú nejaké minúty na výmenu názorov. Mám tu 10 mien na zozname, prečítam. Bowes, Dagman Beren, pán Adamo, Christian Klaas, Peter Lisa, Guterres Cortines, Metan Kramer, McEwan, Tomasuma, a ešte sa niekto hlási. Andres Wittmann, pridáme meno. Kresenot sa tiež doplní. Ešte niekto sa hlási. Dobre, tak uzatváram zoznam. Ako obvykle dám teraz slovo členom výboru a potom, teda najprv doznejú otázky, potom dávame priestor komisárovi, aby mohol odpovedať. Takže nech sa páči otázky. Ďakujem pekne. Günterovi Ferhojgenovi za Tour de Raison, čo tu predniesol, aby sme videli aj ďalej za horizont volieb. A to je veľmi dobré. Chcem poukázať na dva aspekty. Jeden sa týka vášho odkazu v súvislosti s energeticky účinnými a efektívnymi budovami, ale aj službami a tovarmi. Súhlasím s vami, že tým smerom by sme sa mali uberať. Moja otázka je táto. Čo robíme, aby sa tak stalo? Nielen na úrovni legislatívy, ale z hľadiska obstarávania a politiky obstarávania. Predsa komisia má značný, značnú právomoc, pokiaľ je obstarávanie. Čiže ak bude využívať také služby, ktoré by zabezpečili to, o čom hovoríte. Napríklad aj Európska investičná banka ako a tak ďalej. To všetko sa dá využiť. Využíva sa adekvátne tento mechanizmus? Alebo sa to dá rošť? Poprosíme, aby ste sa vyjadrili k tomuto. Druhá otázka sa týka farmaceutického balíčka. Súhlasím s mnohým, čo pán komisár povedal. Chcel by som sa len uistiť o tom, že spoločné, spoločná práca riaditeľstiev, povedzme pokiaľ je o otázku bezpečnosti pacienta. To súvisí možno aj s cezhraničnou spoluprácou. Ale keď si zoberieme bezpečnosť pacienta, potom je tam, tam monitorovanie farmaceutík a povedzme máme aj to, čo spomínal komisár Špidla v súvislosti so zraneniami z IHL a tak ďalej. A zda, budeme potrebovať ešte a ďalšie otázky, ktoré sa týkajú kontrol v zdravotníctve. Čiže existuje niečo v rámci komisie, kde by sa to plánovanie takto prepojilo navzájom, aby sme dokázali chrániť pacienta zo všetkých týchto aspektov. A ešte ďalšia vec, pokiaľ ide o túto tému. Informácie pre pacientov. Pacienti a teraz skupiny pacientov chcú tieto informácie, ale nie formou obyčajnej reklame. Ale v podstate treba vedieť rozlišiť medzi informáciami a reklamou. Čiže je tam medzi týmto taký šedý priestor. Napríklad týka sa to aj umiestňovania produktov na trhu. Dôležité, aby sme zabezpečili, že tam nebude nejaký prázdny priestor. Treba aby bolo, povedzme, zabezpečené, že nie nejakou nepriamou formou sa predsa len dostane ten text toho nepriamej reklamy ku našim divákom, treba televíznym. Aby to nebola reklama, teda. Čiže boli by sme radi, keby ste nám toto nejak mohli ozrejmiť. Ďakujem. Tak, Barbara, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Je pekne, že vidíme, že ste v extrémne dobrej forme. A e, chcem um, pár krátkých pripomienok e, k farmaceutickému balíčku a musím potom tiež niečo podať ku kozmetike. Ja sa plne stotožňujem s vašim názorom, že e, líny diskusie sú prekvapivé u niektorých z týchto návrhov. Nechápem, že e, u falošných e, liečiv ako e, naozaj vážny problém, ktorý sa prediskutuje, je, že či naozaj je tu možný aj paralelný obchod. A ja tiež nedokážem pochopiť, že druhá myšlenka v niektorých členských štátoch je, že to predsa môže z, predražiť e, zdravotnícky rozpočet. Keď my hovoríme o falšovaných liečivách, tak, e, ktoré sú napríklad e, hodné na to, aby e, sa liečila tromboza a keď e, tí pacienti e, berú falšné lieky a majú trombozu a zomrú na to, tak potom je to niečo, o čo sa musíme postarať e, a musíme tu prijať opatrenia, ktoré e, falošné e, lieky e, čo najviac vylúčia. A jako um, politička um, nikdy eh, keďže sa od mňa očakáva, aby som eh, nachádzala inteligentné riešenia, tak potom to očakávam za eh, všetkých v obchode a priemyslu a my dáme rámec na to, aby sa falšované liečiva čo najviac vylúčili, aby neboli pravdepodobné a potom v rámci toho tu musia byť odpovede zo zúčastnených, ktorí na tom budú pracovať. A E, to, e, že e, v oblasti falošných liečiv sa pokračuje viac ako v oblasti zdravotníckých rozpočtov, tak je to spôsobené falošnými účinnými látkami, ktoré sa niekedy v malých garážach mimo Európskej únie a niekedy aj v EÚ vyrábajú a je z toho lukratívny trh. A aby sme tam eh, našli vhodné metódy na to, aby eh, sme eh, včas odhalili falošné účinné látky, tak na to chcem povedať, pán komisár, ja ešte som nenašla žiadnu odpoveď na to, vočne som sa vám presvedčená, možno vy máte o tom nejaký dobrý nápad. Chcem niečo povedať k informáciám pacientom. To je téma, čo už mi 10 rokov alebo 10 ročia leží na srdci. Uh, a mm, to konkrétne, že e, pacienti e, musia byť chránení ako slabičanovia našej spoločnosti. My sme sa tu angažovali a robili sme veľa dobrého, ale pacientov treba informovať o liečení choroby a to patrí do toho informovania. A myslím, že sa nám tiež podarí zistiť a vyjasniť, že tie informácie e, sú nielen lečivo, ale e, aj e, niečím viac, že kto má ťažkú chorobu, ak to berie liečivá s vedľažnými účinkami, tak by mal vedieť, že aké sú možné dôsledky, aké sú možnosti zabraniť istým psychickým efektom. A ja by som e, nikoho neutila sa pozrieť na americkú webovú stránku. Ja viem, e, ako to je, keď niekto sa snaží získať dodatočné informácie o e, neľahkej chorbe A ja sa mm, považujem za inteligentnú a schopnú narábať s internetom a ani, pre mňa to nebolo ľahké a pre mnohých ľudí je to oveľa e, ťažšie a mali by sme to mať e, demokratický e, prístup k informáciám a Ne, e, mali by sme e, tu pripustiť nejakú vlastnú verziu výrobcu liečiv. A dole by som si teraz niečo povedať ku kozmetike. Naozaj som veľmi vďačná za spoluprácu s službami vášho generálneho rediteľstva, ktoré veľmi jasné to, čo považujeme za dôležité, vždy presadzovali a e, za to sa nechcem poďakovať e, a e, to aj presne v PP nanotechnológie posudzovali, aké problémy to treba riešiť a vždy som si s nedobre rozumel a ja nechcem, aby Európsky parlament mal reputáciu, že sme proti technike, proti pokroku. A tiež som si istá, že naše vedomosti o mnohých technológiách a nanotechnológiách budeme musieť zvýšiť, ale keď hovoríme o niečom, o čom málo vieme, kde máme eh, najmenšie častičky, ktoré eh, sa nanašajú na pokožku, možno aj pokožku detí, tak prvom rade o to, aby eh, sme zdržovali preventívny princíp. Viem, že pre vás ten preventívny princíp, ten prekočný princíp je dôležitý a vďaka tomu som presvedčený, že spoločné, čo sa týka e, notifikácie, aj označovania týchto technológií, aj ich povedávania a skladovania. E, dospiem k dobrému výsledku. Dnes na sme mali trialog, ako viete, a nie na všetkom sme sa zhodli medzi komisiou a parlamentom, ale myslím, že budeme môcť nájsť dobrý kompromis. Uh, Ďakujem pekne. Pán Adamo, máte slovo? First of all, I would like to start by thanking Commissioner Verheugen for coming here today. Ďakujeme uh, za túto príležitosť prehovoriť s pánom komisárom. Rád by som sa venoval tejto otázke a prvnež vyslovím samotnú otázku k danej správe. Dovolte mi ešte povedať, že falošné Lieky predstavujú hodnotu 45 miliárd eur. Podporujem prístup komisie, ale existuje tu dosť nedostatkov, ktoré sa si vyžadujú pozmeňovacie návrhy, nielen z mojej strany, ale aj od kolegov. Takže čo to je vlastne falošný liek? To je vlastne, pokiaľ je definíciu z strany komisie, tak je pomerne široká. Som presvedčený, že definícia ja mala práve umožniť e, účinnejšie pôsobiť proti zločincom, pretože falšovanie je trestný čin a mali by sme vlastne posilniť medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti. A samozrejme musíme vedieť, čo chceme dosiahnuť. Preto treba aj vedieť lepšie chrániť tieto produkty na medzinárodnej úrovni Čiže mali by sme mať medzinárodne akceptovanú definíciu liečiv. A tým sa dostávam k rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Hej, súvisí to aj s tým, ako je zadefinovaný takto medicinálny produkt. Čiže je tam, sú tam jednoduché ingrediencie, potom konečný výrobok, ale v podstate tam nie je len o tú účinnú látku v lieku, predsa pacient prehltne celý produkt. Takže hľadám možnosť, ako rozšíriť pôsobnosť smernice, aby tam vlastne boli vlastne zahrnuté aj ostatné lieky. Totiž chcem povedať, že niektoré lieky povedzme sú v jednej krajine na zozname povolených liečiv, v inej krajine zase nie. Takže musíme sa vyhnúť tomu, aby sa k nám nedostávali do legálnej distribučnej siete falšované liečivá aby tam nepôsobili ako trojské kone, ktoré sa tam proste takto dostanú. Preto treba dbať na to, aby takéto dôležité momenty neboli vynechané z návrhu legislatívneho. Pokiaľ ide o bezpečnosť, treba hovoriť aj o správnom označovaní, aj o pečati, o, o zapečaťovaní a respektíve aj o ochranných známkach. Ide o to, aby medzi, na medzinárodnej úrovni štáty mohli lepšie spolupracovať a lepšie a účinnejšie pôsobiť proti zločineckým organizáciám v tejto oblasti. Preto treba dbať aj na zachovávanie správnych výrobných postupov a vlastne všetci aktéry by mali byť zaangažovaní do týchto aktivít. A v neposlednom rade, ak chceme dosiahnuť úspech, je potrebné pozdvihnúť úroveň povedomia. Čiže aj spotrebiteľ, aj výrobca majú byť zaangažovaní. Isté, že bezpečnosť e, pacienta nemá byť len otázkou spotrebiteľa. Ďakujem. Ďakujem pekne. Posledný príspevok v rámci prvého kola pani Klás. Ďakujem, pán komisár. Mám pripojenku k balíku odličov liečivách informácií a reklama e, to, e, sa e, prekrýva. A kladem si otázku, že sú to aj e, osobitné e, periodika, ktoré sú odborné, napríklad aj v Nemecku e, sú časopisy lekárov a keď sa v e, článku píše, e, že to je informácia od lekárov, tak je to Čítla otázka. Chcem sa opýtať, že ako tu zadefinujeme reklamu, ako ju upravíme týmito štandardmi a potom otázka, že komu môžeme vôbec veriť. Ale eh, vy ste sa vyslovili k tej smernici o ekodizajne a povedali ste, že chcete ju rozšíriť na nekonečné množstvo produktov. a eh, Keď hovoríte o nekonečnom množstve produktov, tak eh, to sa mi zdá nepravdepodobné. A dnes ráno sme hovorili o tom, aby sme to e, najskôr doriešili, aby sme e, to e, dali ďalej možnosť komisii v tom konať. A to chcem posúdiť, že aké jednotlivé produkty e, majú požiadavky. Myslím si, že pre e, jednotlivé produkty budú odlišné kritéria hodnotenia a e, podľa toho sa budú musieť aj stanoviť príslušné opatrenia. Takže myslím, že by sme to nemali mať množstvo nekonečné množstvo produktov a ja chcem upozoriť na to, že aj parlament by sa k jednotlivým produktom tam chcel vyjadriť a v zmysle efektívnosti, e, to budeme musieť aj e, takto riešiť, pretože e, musíme aj brať do úvahy tie výbehové lehoty, prečo produkty majú nejakú hodnotu, bez toho, že museli nejaký nový produkt vyrábať. Takže chcem, aby ste sa o to zasadili a rozhodli. Äh, Ďakujem komisiu slovo. Äh, Ďakujem pán predseda. Pán Bois, chcem vás upozorniť na oznamenie komisie, ktoré äh, vzniklo pod Kestosom Charlie McCreevy a to sa volá Green Procurement. A e, tam e, je e, predstavená naša politika v tejto oblasti a aj opatrenia, ktoré už existujú už v celom, e, celý súbor nariadení, eh, ktorý hovorí o tom, že treba optimalizovať eh, verejné obstarávanie tak, aby eh, sa uprednostňovali ekologicky priaznivé výrobky a to tiež súvisí s otázkou, ktorá je veľmi aktuálna. Napríklad možno ste čítali, že my um, osobitne sa zaujímavé o sektor uh, a trh e, s užitkovými vozlami, ktorý sa úplne e, rozpadol, a kde normálne 40 tisíc ťažkých e, užitkových vozidel v Európe sa vyrába, tam treba 40 tisíc nových zmluv a v decembri výrobcovia užitkových vozidel dostali objednávky na presne 600 vozidel. Takže táto výroba je úplne na dne s mnohými pracovnými miestami, ktoré sú na tom závislé. A jedna možnosť e, tu stimulovať dopyt by e, spočívala v tom, že členské štáty e, v rámci svojich projektov infraštruktúry, ktoré teraz realizujú, by obstarávanie užitkových vozidel napríklad pre verejnú osobnú dopravu doplnili o mm, komponent, ktorý sa zameriava na úspor energie a ochranu životného prostredia. Čo sa týka súladu a súdržnosti politiky komisie, tak na to môžem povedať len toľko, že e, systém kolegiality a že skutočnosť, že komisia je zorganizovaná ako kolegium, je zabezpečený a že um, politici si v tam um, odporujú, hlavne v tejto oblasti baliku eh, pre eh, farmaceutika. Eh, my sme od začiatku tým ovplyvňovali tento balík a či má predsa komisie tiež zámer prezdeliť, zmeniť gestorstvo a pôsobnosti vnútri komisie, mm, tak to neviem a tiež mi neprináleží sa o tom vyjadrovať, ale chcem povedať, že podľa súhlasenosti, ktoré mám už 10 rokov v komisii, že ten systém, ktorý máme, dostatočne isto určuje, že jednotlivé aspekty pri vypracovaní jednotlivých návrhov sú dostatočne zohľadené a komisia má v e, tomto svoju politiku. K informácii o informovanosti pacientov chcem ako príklad povedať, že v deň, keď e, som predložil do komisie tento balík, To bolo najväčšie nemecké alebo európske eh, noviny, ktoré eh, mali eh, rozhovor s profesorom medicíny, kde bola aj otázka, že či určitá očkovacia láska pri zriedka druhu rakoviny, ktoré sa vyskytuje len u rakoviny, len u žien, či sa používa táto očkovacia látka či sa má hodnotiť alebo nie. A potom e, vehementne e, tento lekár e, odporúčal v tomto rozhovore používanie tejto očkovacej látky. Čo to teda znamená? Ja nehovorím, že má nejaké spojenie s výrobcom tej očkovacej látky, ten profesor medicíny, ale toto sa udialo v rámci zodpovednosti tej redakcie novín za e, ten článok a e, čo spadá pod e, redakčnú zodpovednosť novín, tak to my tu nepostihujeme. A to vie každý, že v každej publikácii sú štyri oblasti. V každom časopise a v každých novinách sú štyri oblasti, kde neviete presne, že či sa tam prekračuje hranice medzi informáciami a reklamou. To je cestopisný žurnalizmus, automobilový žurnalizmus, e, lekársky žurnalizmus a žurnalizmus životného štýlu. Tam nejete nikdy presne. A preto som hovoril s zúčastnenými o tom a povedal som, že ja chcem, čo sa týka týchto e, praktík, mať e, morálny kódex a veľmi prísne usmerenie o tom, čo e, sa má robiť a čo nie. E, to musí obsahovať aj zodpovednosti vydateľov, pretože nie sú to vždy tí zlí len farmaceutický priemysel, tí môžu byť aj úplne inde. Ja e, myslím, že nemôžeme veľa dosiahnuť e, so zákonodárstvom, možno, že niečo to, čo povedal pán Bois e, o liekoch, e, ale táto šedá zóna, ktorá má súvis s etickými štandardmi v mediálnom priemysle aj v farmaceutickom priemysle. Tá sa zákonodárne veľmi ťažko dá postihnúť. Môžem len dúfať, že dnes všetky tie publikácie, ktoré sa považujú za čisto zdravotnícke a šíria sa ako odborné informácie, ako napríklad e, tento prehľad e, liečiv, e, ktoré si spomenuli a ktorý sa dáva zdarma do každej lekárni v náklade viacerých miliónov, tak budete e, si predstaviť, že všetko, čo tam je, e, môžeme len dúfať, že tieto hranice medzi reklamou a informáci- informáciami sú dodržiavané, ale to môžeme len dúfať. Takže je jasné, že tu treba morálny kodex a efektívnu kontrolu tohto systému. Pani Rodberen, ďakujem e, za kompliment, čo týka mojho vystúpania. Je pravda, že človek rastie za svojimi výzvami a my všetci máme pred sebou veľkú výzvu a na tom všetci budeme rásť a musíme Európu riadiť e, v dosť ťažkej kríze a musíme na to byť spôsobili a zdraví. Čo sa e, týka mm, účinných látok, to je pravda, že 80% aktívnych látok v našich e, liečivách sa nevyrába v Európskej unii. Teda 80% aktívnych látok sa dováža. Preto ten s týmto návrhom súhlasím, teda čo týka kontroly, pretože tu treba povedať, že tu e, je rozhodujúca zodpovednosť u e, výrobcov, teda e, výrobca musí ručiť za to, že tie liečivá alebo účinné látky nie sú falšované, ale tu na otvorenie chcem povedať, že tu treba niečo ešte lepšie navrhnúť. Čo týka technológie, tak s tým súhlasím a som za to vďačný a budeme sa v Strasburgu a budeme o tom hovoriť. Ja po uh, tom to dnešnom rozvore dnes uh, som uh, presvedčený, že um, dospejeme k konečnému riešeniu Čo povedal pán Adamu je pravda, súhlasím s ním. Chcem len ešte jednu vec e, upozorniť. Viackrát e, ma oslovili vo veci internetových lekární. To musím povedať následovné. Pre internetov lekáreň e, platia presne tie isté pravidlá, ako aj pre lekáreň na Place Jordan. Presne tie isté pravidlá aj v internetovej lekárni eh, musia eh, byť eh, lieky na predpis predávané len pri predložení predpisu. A to nie je teda problém zákonodárnej úpravy, keď my tušíme a vy tušíme, že toto je diera, kadeľ sa predávajú falošné liečiva, ale je to problém kontroly sme všetci realisti a my vieme, aká je realita v živote a viem presne, že tie určité mm, liečiva životného štýlu, ktoré sú veľmi drahé a sú na predpis. Tiež e, touto cestou sa často dostávajú do obehu bez receptov a aj, e, tu e, treba e, prijať príslušné opatrenia a nemáme tu žiadnu prekažku, aby sme tak urobili. Keď sa stane niečo, čo by otvoril dvere obchodu falošným, s falošnými liečivami, tak som za to, aby sa zasiahlo, ale v prípade internetových lekární to nie je problém, je to len eh, problém predpisov, ale kontroly. Čo sa eh, týka eh, pripojenky, čo povedal kolegyňa, o to práve išlo v tej diskusii. O to práve išlo v diskusii, ktorú ja som nechcel. Ja som nechcel, aby sme teraz um, mali predvídateľné množstvo produktov, ale aby sme sa sústredili na tie, eh, u ktorých eh, vhodná používanie a výroba viedla k eh, lepšej energetickej efektivnosti. Už teraz majú v platnosti predpisy o produktoch, ktoré spotrebujú rovnaké množstvo energie, napríklad spotrebičok domácnosti a teraz sa to rozširuje na také zariadenia alebo výrobky, ktoré v svojom používaní majú účinok na spotrebu energie. Len tieto výrobky. Mali sme diskusiu o tom, či máme teraz predložiť návrh, ktorý by zachádzal nad rámec energetické efektivnosti a ktorý eh, by eh, úsporu zdrojov používal ako zásadu Myslím, že to by sme mali najprv e, získať skúsenosti. S tým, čo teraz komisia navrhla, e, sa dostaneme o krok ďalej. Takže nemusíte sa obávať. A e, to pole, ktoré tu chceme zúradniť, je nepredvídateľné, neprihľadné a môžete však si byť istá, že ten počet produktov, ktoré tu pôjde, je konečný.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 Ďakujem, pán komisár. E, ja chcem hovoriť o e, téme reklamolovnej informácie e, pre liečivo na predpis. Také ľahké to nie, pán komisár. Tá šedá zóna, o ktorej John Bovis jasne hovoril, sa netýka len redakčnej zodpovednosti, ale aj u publikácií na internete, aj u iných foriem, ktoré komisia vo svojom návrhu posudzuje, existuje šedá zóna. A Situácia je taká, že komisia hovorí, že informácie, ktoré um, podľa eh, tohoto návrhu sa možno nebudú uh, eh, označovať ako rakom, ale uh, my uh, tu máme postup spolurozhodovania a ja viem, že sú kolegovia, ktorí hovoria, že časť informácií, ktoré komisia chce uh, uvoľniť, e, sa môžu považovať za reklamu a v tom spolurozhodovaní e, môže byť výsledok, že budem chcieť túto časť ešte spresniť a ohraničiť, aby sme mohli s dobrým svedomím povedať, že e, tu nejde o uvolenie zákazu reklamy, ale že tu ide o informácie. Ale tu je, návrh komisie nie je dosť dobrý a preto aj sa jasne ukázalo, že v komisii je komisárka, ktorá má na starosti zdravotníctvo a že predloží ešte presnejšie návrhy. Ehm, ďalšia vec je ehm, v tomto istom súvisle, že musíme v parlamente predložiť návrh, že ehm, by zastupcovia organizácií e, svoj pomoci pacientov boli zapojení do e, tohto zákonodárneho konania. E, viem, že sú zastupcovia týchto svoj pomoci organizácií e, pacientov, ktorí vedia o tej e, chorobe a e, majú e, lepšie skúsenosti a informácie o liečení ako skúsení e, lekári, hlavne pri zjedkových chorobách. Ale musím si tu pozrieť otázku, že keď tu budeme takto posudzovať e, e, svoj proces skupiny pacientov ako lekárov a dáme im ešte viac e, informácií, ako potom budeme vedieť, že títo alibi pacienti, a to musíme jasne povedať, že sú isté skupiny pacientov, ktoré fungujú ako predlžená ruka farmaceutického priemyslu. Potom sú ďalšie, ktoré naozaj reprezentujú pacientov, ale ťažko, že komisia vypočúva a konzultuje práve s tým predlženým rukami farmaceutického priemyslu a s tými ozajstnými organizáciami pacientov nie. Je e, to úloha, ktorá je všeobecne dôležitá otázka. Naposledy sme na to upozorňovali, že vždy e, musíme zvodniť, e, prečo nechceme poskytnúť stanovené isté informácie a to e, je hlavne v téme tých príbalných letakov pretože to nie je jednoduché určiť, čo tam bude zahrnuté. A preto je tu možnosť mať ten príbalový leták číslo 2 alebo plus a e, môžeme e, povedať, že e, sú tam ešte možnosti, aby premysel dal dodatočné informácie na ten príbalý leták. A prečo to nechcem všeobecne opraviť, že liečivo sa bude predávať len s ľahko zrozumiteľnými informáciami, ktoré sú schválené? To by um, bolo samozrejme záťaž eh, pre priemysel a pomohlo by to pacientov a chcem si vypočuť váš názor na to. Thank you very much indeed, uh, McCaven. Ďakujem pekne, pán McCaven, máte slovo? And uh, just before I... Ďakujem. Než budem hovoriť o farmaceutikách, e, mám pripojenku k tomu, čo povedal John Bovisa, čo ste povedali vy, komisár, o práci, ktorú robí eh, komisia a, a v tom programe zeleného rastu. Myslím, že komisia e, tam robí veľa a možno by sme mohli e, požiadať e, naše služby, aby to niekde zhrnuli, aby lajci mohli vidieť, že čo komisia v tom robí a čo robia rôzne výbory, čo robí McCreevy, Vidimas a potom to aj dali do súvisu s ekonomickým poklesom, ako môžeme dať tieto veci dve do súvisu, aby prvý človek videl, čo sa to deje. Myslím, že veľa v tomto sa robí a je dobre to vidieť spoločne. E, som rada, e, čo ste povedali o tej smernici o ekodizajne, to je dôležitý právny predpis a myslím, že tam dosiahneme rozdiel a pomôžeme ľuďom, aby e, znižovali svoje náklady na energiu a tiež emisie k tej smernici o obozretnosti vo farmaceutickách budem spravodajkyňa ešte som e, si to nemohla podrobne pozrieť a chápem, že nebudeme to riešiť v tomto parlamente, to je jasné. Bude to pre ďalší parlament, e, ktorý sa tým bude zaberať. Ale jedna otázka, že ako e, like sa chcem spýtať, že komisia povedala, že chce zaviesť novú sekciu kľúčových informácií v zhrnutí informácií o liečivách, o tých nezjednocových účinkoch a Chcem sa opýtať, že aký je cieľ tejto zmeny. Už sa, že časť farmaceutického priemyslu e, nemá rada túto myšlenku, ale pre lajka je ťažké, keď e, máte informácie o farmaceutikách, pretože keď e, nastane informačný dumping, je, že čokoľvek, čo sa stane, tak bude zastupená. Máte potom veľa informácií, že m, mm, to sa môže pokaziť, alebo to sa môže pokaziť, ale nie je tam uvedené, že aké E, je to pravdepodobné, a keď e, niekto už e, užil nejaké liečivo a mal tam neželúci účinok, tak bolo by dobre pre vedieť, že či môj neželúci účinok bol bežný. Takže ja myslím, že je to veľakrát zahlté informáciami a je ich tam tak veľa, že už nie sú relevantné pre ľudia. Ako môžeme tomu zabraniť na tých informačných letákoch pribalených k liečom? A keď komisia chce riešiť túto otázku ehm, dumpingu informácií, eh, kde ehm, sa ehm, farmaceutický priemysel eh, takto zbavuje informácie za nimi pacientov, to je bolo užitočné. Ďalšia vec, eh, k čomu pán Filner bude spravdať sa, je, že jedna vec, kde ľudia nemajú istotu, je, keď istá všeobecná tretia strana by dávala informácie o liečivách, pretože je to veľká šedá oblasť, ako môže mať eh, neutrálne informácie v časopise od spoločnosti o istom lieče. Takže bola to myšlenka, že by eh, tretia strana dávala faktické informácie o liečivách, o rôznych eh, liečebných metodách. Tak chcel som sa opýtať, čo si o tom myslíte a či by to pomohlo uzavrieť tento problém zo šedej oblasti. Indeed, Mr. Kramer have the floor. Okay, yeah. Ďakujem, pán Kromo. Ďakujem, pán predseda. Mám dve otázky k farmabalíčku. Začnem s tým, čo sme hovorili minulý týždeň. Mám dojem, že e, návrh komisie nás tam posunie dopredu. E, nie som za nejaký úplný totálny zákaz informácií, ale samozrejme treba urobiť vymedzenie voči zákazu reklamy. Ale dotknem sa toho, čo povedal Petr Líze, nesmieme prepadnúť e, ilúzii, že pokrieme všetky šedé zóny medzi e, reklamou a informovanosťou. Samozrejme, vždy tu nejaké zostanú. Ale musíme dbať o to, aby sme na konci, v konečnom prípade neurobili to vymedzenie tak, že nám to poškodí. Mám e, konkrétnu otázku. E, je to vlastne čiastočný aspekt, ktorý e, pán komisár spomenul. Hovorí sa tu o zákazu, zákaze porovnávania dvoch rôznych liečiv. A to je preto, lebo pacienti nemajú potrebnú expertízu na to, aby to vedeli posúdiť ale je tu istá možnosť. Je to povolené vtedy, ak sa e, to zameriava na lekára a potom lekár to posiela ďalej pacientovi. Takže ja e, si kladem otázku, aký to má zmysel. Teda najprv e, pacient e, k tomu nemá prístup, ale potom e, bude môcť pacient si e, vyžiadať ďalšie takéto posúdania a posúdenia druhá otázka, súhlasím s pani Rosberens. Nachádzame sa e, v diskusii o falšovaní e, a nie o paralelách. Mm, s tým súhlasím. Musíme dávať ale pozor, aby sme pri tých opatreniach, ktoré teraz robíme, naozaj e, hovorili o falšovaní liečiv. Bez toho, aby sme postihli legálny paralelný obchod keď sa pozerám za mňa naľavo, tak tu je veľa zástupcov farmapriemyslu, ktorý, eh, ktorým by to vyhovovalo, aby sa odstránila, odstránila takýto obchod, ktorý im eh, príliš nepasuje. Takže ja si myslím, že toto je veľmi dôležité. A tu mám otázku. Svetová zdravotnícká organizácia zverejnila, že 50 falšovaných liečiv, e, s ktorými tu zápasíme, sa ponúka v internetovom obchode. Myslíte si, že návrh komisie, ktorý je na stole, postačuje na to, aby postihol falšované lieky, ktoré sa šíria týmto spôsobom distribúcie, že sa to naozaj e, vyrieši? Ďakujem. A posledné meno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 Ďakujem, pán predseda. E, som rada a blahoželám komisárovi, pretože pred dvoma rokmi pani Sartori a ja sme predložili uznesenie o aktívnych a účinných látkach, e, ktoré sa dovážajú a kde to kontroly. A teraz som rada, že komisia okrem neho zahľadila mnoho vecí, aj túto oblasť kontroly do, dovozu e, účinných látok. A blahoželám pani Sartori, ktorá tu nie je, ako aj komisárovi blahoželám. Sú dve témy, o ktoré mám starosť a ktorým spôsobujem obavy. Poprvé, hoci je zjavné, že s e, týmto dokumentom nemôžeme podchytiť e, všetky deformácie na trhu, ale prvá otázka je, že ako môžeme zabraniť, ako zabraníme ten problém, že máme to, neviem ako to nazvať, buď e, konflikt, rozpor alebo nedostatočnú efektívnosť distribúcie, e, ktorá spôsobuje, že kvôli e, rôznym záujmom alebo neefektívnom trhu nastane situácia ako v tomto roku v Spojenom kráľovstve niektoré lieky nie sú k dispozícii. To je prvá otázka. Druhá otázka. Prepačte, pani, ja len chcem vyzvať k tichu v sále, lebo je tu príliš veľký hluk. Takže nech sa páči, pokračujte. Komuške... Druhá téma je, že ako to, že komisia, teda, e, väčšina komisárov aby sa sám ste hlasovali e, za liberalizáciu e, lekárne, keď je jasné, že lekárnik môže najlepšie poradiť starším ľuďom a môže vedieť dokonca aj sa opýtať toho um, pacienta, e, či má nejaké alergie e, na e, isté lieky, ktoré sa môžu predávať bez receptu, napríklad ako aspirin, ale nemôže ich užívať pacient, ktorý mal operáciu srdca, ako e, môžete e, toto liberalizovať e, v prípade malých lekární, ktoré mohli takto radiť a hovoriť s pacientami, čo internetové lekárne nedokážu. Ďakujem veľmi pekne. Pán Lize, ďakujem za to, že ste to veci objasnili a ste objasnili, na čo ste vlastne mysleli, tak to teraz, teraz je to trošku, trošku e, priateľnejšie ako to, čo som predtým od vás čítal. keď ste spomenuli tie organizácie pacientov, ktorí sú vlastne si pomocníkmi e, farmakologického priemyslu, tak e, vás môžem e, e, pochopiť. Pokiaľ ide o príbalový leták, tak vychádzam z toho, že informácie, ktoré chce zverejniť výrobca liečiva a ktoré musia byť schválené, nemôžu obsahovať nič iné ako to, čo je schválené a čo je ale v čitateľnej podobe. Privalový leták teda naozaj musí byť eh, čitateľný eh, počul som eh, také vyjadrenia pacientov, ktorí mi povedali, áno, prečítal som si ten príbalový leták a mohol som to naozaj všetko pochopiť a porozumieť tomu a tak sa vytal ten pacient a prečo nie všetci to tak robia. Takže ja samozrejme s tým veľmi sympatizujem, aby sa zlepšila kvalita. Hm. Pani McWen, áno, postaram sa o to, aby ste dostali eh, eh, tieto informácie o Green Procurement a všetko dostanete ešte tento týždeň na stôl. Eh, pri farmomonitoringu tu samozrejme nede o rizika, ktoré E, poznáme. Ide o to, aby sme tu vytvorili systém, ktorý nás bude informovať o, o rizikách, ktoré nepoznáme. Lebo rizika, ktoré poznáme, tie sa sledujú pri schváľovacom procese liečiva. A to rozlišovanie, ktoré je najdôležitejšie, teda či je to e, e, na predpis alebo nie je na predpis. Ale toto súvisí s rizikami, e, pretože je veľa liečiv, ktoré majú veľmi nebezpečné vedľajšie účinky a tie sa smú používať len v špecifických prípadoch. A informácie o tom musia byť k dispozícii. Takže tu ide o rizika, ktoré sme doteraz nepoznali. Môže sa ukázať, a takých prípadov je veľa. Sú to aj tragické prípady, kde sa tie rizika objavili až vtedy, keď už liečivo bolo v používaní, distribúcii a teda tu ide o to, ako vlastne budeme reagovať na takéto nové rizika, alebo rizika, ktoré e, sa dostavia e, pri použití v kombinácii s iným liekom. A ide o to, aby táto informácia sa dostala čím skôr príslušným orgánom, aby mohli vykonať príslušné opatrenia. pokiaľ ide e, o zapojenie akejsi nezávislej tretej osoby pri posudzovaní liekov, tak e, tam si treba uvedomiť jednu vec. Teda právo, ktoré e, tu majú výrobcovia v zdravotníckých publikáciách rozširovať informácie, to samozrejme známa, že musia za to platiť médiám, ktoré na to použijú to samozrejme má tento, e, toto ekonomické pozadie. Ehm, keď ako výrobca v, vo významnom e, zdravotníckom časopise zverejním takúto informáciu, buď sa to udeje v rámci redakčnej zodpovednosti, tak e, potom sa my k tomu nedostaneme, alebo sa zverejní na zodpovednosť výrobcu, ale potom samozrejme za to musí výrobca platiť. E, lebo samozrejme e, média takéto informácie nezverejnia zadarmo. A samozrejme to sú ďalšie dôsledky, keď sa tu zapojí ešte tretia nezávislá osoba. Ale tu existuje princíp ex ante E, kontroly informácií. Teda tieto informácie sa musia najprv predchovávať, až potom sa môžu zverejňovať. A e, len potom je možná kontrola ex post. Pán Kamer, musím e, pripustiť, že tú prvú otázku nedokážem zodpovedať. Totiž e, ten text nemám pred sebou. Takže dovolte, aby som potom na to reagoval písomne. A ak sa tu ešte musia niektoré veci v texte jasnejšie vyjadriť, tak si myslím, že e, ten text e, určite sa bude dať ulepšiť. Hovorili ste o internetovom obchode. Poviem tu veľmi jasne. Ak je niekto tak, tak hlúpy, ako, a je to európsky spotrebiteľ, že si objedná e, liek z e, internetového obchodu v Nigerii, tak mu už nemôžem pomôcť Takže to jediné, čo môžeme urobiť, je, že ľuďom povieme, neobjednávajte svoje lieky z internetových obchodov, ktoré sú mimo Európskej únie, pretože o nich vieme, že takéto lieky sú 50% falšované. A kto e, to urobí, tak ten musí za to niesť zodpovednosť. Máme tu ten istý prípad ako v prípade paralelného obchodu. Možno mať rôzne názory na paralelný obchod, e, napríklad to, že je ekonomicky e, prospešný, ale keď z pohľadu veľkej členskej krajiny, ako je Nemecko, e, sa na to pozeráme, tak paralelný obchod je samozrejme veľmi vítanou aktivitou, pretože znižuje náklady na zdravotníctvo v Nemecku. Z pohľadu Portugalska však e, paralelný obchod nie je bezpodmienečne takouto užitočnou aktivitou, pretože vedie k tomu, že v Portugalsku niektoré lieky nie sú dostupné. Možno povedať, že čo je správne. Ja nemám možnosť e, k tomuto zaujať stanovisko, pretože rozsudok e, Európskeho súdneho dvora je jasný vnútorný trh má tu prednosť, aj pokiaľ ide o lieky na predpis. Teda tu sa nerobí rozdiel medzi liekmi, ktoré sú povinné, e, povinné ktoré sú na predpis a, a, a detským bicyklom. Teda ja to chcem uvieť len ako príklad. A pri internetovom obchode je toto isté. Aj tu máme Ehm, jasnú legislatívu, ale ja mám o tom pochybnosti, či naozaj je to e, možné nekontrolovať e, takéto internetové e, lekárne. Takáto kontrola patrí do právomoci členských štátov. ale musím sa na to ešte raz pozrieť, aby som sa mohol tou to, to otázkou dôsledne zaoberať. Či niektoré podniky, ktoré ak rozširujú lieky na predpis, nemajú podliehať inej priorite, ako je priorita vnútorného trhu. Tu mám teda isté pochybnosti. Či naozaj voľnosť pohybu tovaru má v tomto prípade prvú prioritu. Či nie sú tu aj iné okolnosti, napríklad e, otázka bezpečnosti, či tu netreba zohľadniť. Ale v skutočnosti ne, je, je, sa tie veci majú trošku inak. Pokiaľ ide o e, Eh, vstup falšovaných liekov z tretich krajín, eh, nech už je to akýmikoľvek eh, kanálmi, musíme tomu čeliť osvetou. Ja neviem, ako by sa to dalo zakázať. Samozrejme, nemáme technické možnosti takýto zákaz realizovať. Ale je dôležité, aby sme sa tomu venovali ďalej. Aby sme sa správne pochopili, návrh, ktorý sme predložili, sa vzťahuje na, e, na e, falšovanie liekov v rámci legálnej distribučnej siete. Lebo ilegálne falšovanie samozrejme je zakázané. Ilegálne distribučné siete sú už zakázané. Tam už e, nemôžeme viac urobiť. Tu teda hovoríme o problémoch, ktoré máme v oblasti legálnej distribúcie. Ilegálny, na, ilegálny distribučný reťazec je samozrejme problémom e, e, presadzovania práva a, a boja proti kriminalite. Pani Gutierrez? To je veľmi ťažká otázka. Nedokážem takto e, narýchlo zodpovedať. Vždy nanovo sa stretávame tým, že niektoré lieky nie sú k dispozícii na európskych trhoch, najmä na malých trhoch. Napríklad Malta, Cyprus, tam máme istý návrh, ktorý im pomôže. Totiž E, tam je potrebné to e, ustanovenie, že prívalové také musia byť e, v jazyku krajiny, ale pre priemysel sa neoplatí to vyrábať v takýchto malých jazykoch. Ale samozrejme môže sa stať, že niektoré liečivo nie je dostupné, pretože to je vlastne dôsledok paralelného obchodu alebo že orgány príslušného štátu to nezohľadnili do e, zoznamu schválených liečiv. Tam môže byť veľa dôvodov. Tam, kde môžeme zabezpečiť, aby sa zlepšila dostupnosť, tak to aj naozaj urobíme. Návrh e, ktorý tu prekladáme, nemá nič spoločné s liberalizáciou, pokiaľ ide o distribúciu liečiv. Ja neviem, eh, kde ste na to prišli. Ja neviem, čo sa tu vlastne liberalizuje. Tu určite ide o nedorozumenie. Eh, pokiaľ ide o schvalovanie eh, liekov, pokiaľ ide o záruky, tam zostávame pri všetkých veľmi prísnych predpisoch. Ja teda nevidím, kde tu, nerozumiem, kde tu niekto vidí liberalizáciu. Thank you very much indeed. Let me now announce before the last round that we uh, are... Veľmi pekne a teraz pristúpime ku poslednému kolu otázok. Aspoň tak som predpokladal. Rád by som len požiadal, aby ste hovorili stručne, pokiaľ je to možné. Takže teraz dávam slovo Tomasovi Ulmovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán podpredseda, budem stručný. Nevidím nejaký problém, pokiaľ ide o to monitorovanie farmaceutík. Rád by som sa len uistil, že niektorý členský štát vlastne potom by mať na starosti 90% prípadov ako sme už mali skúsenosti aj z minulosti, nevidím nejaký veľký problém ani s tým, ako riešiť falšovanie. Určite sa podarí nájsť nejaké dobré riešenie, ako sa vysporiadať s paralelným trhom. A predpokladám, že to naozaj je dôležité. A je to v záujme pacienta, aby lieky boli voľne dostupné všade. Samozrejme, asi bude potrebné zorganizovať určitú formu preplácania, ale to už nie je naša zodpovednosť. Dôležité je, aby tá informácia k pacientovi prišla. Tá informovanosť pacienta musí byť zabezpečená. Ako ste povedali, skutočne je potrebné, aby pacient mohol správne chápať tú, tie informácie, ako bolo spomenané, že e, na to sa kladie dôraz. Čiže tam teda pri informovaní záleží nielen na tej strane, ktorá informácie poskytuje, ale aj na tej, ktorá prijíma. Takže vidím tu samozrejme dôležitosť medzi rozdielom reklamy a informovania verejnosti. Nemali by sme zasahovať do vzťahov e, medzi pacientmi a lekármi. Myslím, že mm, by sme nemali proste spôsobovať ďalšie náklady tým, že sa tu nastolí nejaká byrokracia v tomto smere. Práve, že keď hovoríme o súvislostiach eh, s reklamou, tak to je dobrý príklad. Napríklad eh, niekedy aj reklama môže pomôcť pri zlepšení alebo pri snahe zlepšiť kvalitu života u pacientov. Aj keď niekedy je to pochybné, ale spoločenstvo sa s tým určite dokáže vysporiadať. Keď povedzme máme 40 tisíc ľudí, ktorí zomrú na určité ochorenie, aj to je dôležitá informácia a je jasné, že nie je potrebné mať časy ako nejaký kódex morálny alebo kódex správania sa. Existujú samozrejme aj marginálne prípady, ale treba klásť dôraz na to, aby sme sa oberali správnym smerom. Pani Doyle má slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne a ďakujeme pánovi komisárovi za to, že sa dostavil a hovorí k nám. No, komisia, pardon, moja kolegyňa sa vyjadrovala k otázke reklamy. Je tu aj ďalšia šedá zóna, kde by som poprosila pána komisára, aby sa vyjadril k tejto téme. Čo je liek a čo je nejaký medicinálny prostriedok? Hej? Takže ja viem, že vlastne pokiaľ ide o smernicu o e, medicinálnych prostriedkoch, tak tam je troška posunuté to časovo, či príde k opätovnému vypracovávaniu existujúcej smernice, respektíve k jej prepracovaniu. Čo to je? keď e, by to malo byť iné než či ide o otázku zdravotných pomôcok alebo potrieb, tak e, tu je dosť nejasná situácia a vlastne ten predpis, ktorý existuje, už za tých 10 rokov, čo existuje, nie je celkom dostatočný. A môžem povedať, že pokiaľ o tieto technické prostriedky v medicíne, tak tam e, vidíme, že ten predpis je nedostatočný jednoznačne. A mohli by sme dostať určité objasnenie ohľadne toho, že kedy budeme mať k dispozícii zrevidovaný dokument, ktorý by nám objasnil teda, čo je liek a čo je medical device, čiže lekársky prostriedok. Pani Synod? Ja mám tri krátke otázky. Keď hovoríme o rastujúcej zelenej ekonomike, tak e, bude dôležité preskúmať, prečo bude také ťažké niečo dosiahnuť. Chcem poukázať na situáciu v našej krajine, kde tu, ozaj skutočne som stretla mnoho ľudí, ktorí majú dobré nápady aj ohľadne toho, ako produkovať bioplyn, ako hospodárne pôsobiť a tak ďalej. A dôvod, prečo to ale nemôžu robiť, je preto, pretože vlastne plinári, ktorí vlastnia aj potrubia, im vlastne nedajú na to priestor. Čiže tí, ktorí chcú produkovať z odpadu napríklad, tak nemajú možnosť to dostať do siete. Čiže vlastne takýto aspekt zabíja iniciatívy. Čiže podobne aj s elektrinou, keď ľudia sa pokážu, teda pokúšajú popri veľkých dodávateľoch robiť niečo na lokálnej úrovni, tak vlastne nedostanú to do elektrickej siete. Čiže takto sa potlačajú iniciatívy. Čiže väčšinou, keď e, niečo sa darí, tak je to hlavne poskytovateľ fosílnych palív. Čiže vlastne biogaz, teda bioplyn by mohol byť určitou cestou. No a druhá vec, čo chcem spomenúť. Veľký pokrok sa dosiahol v oblasti energetickej účinnosti a z hľadiska ratingu. Musíme sa zaoberať aj otázkami zastarávania technických zariadení. Že vieme, že niečo bude fungovať. Je stovky hodín, alebo desiatky hodín a tak ďalej. Proste existujú určité tabulky a cifry a povedzme, že nejaký produkt môže byť energeticky účinný, efektívny a keď ho nahradíme niečím, čo nebude energeticky efektívne, tak to je krok späť. Tretia vec. Chcem vyjadriť ozajstné sklamanie ohľadne témy, kde si vlastne vymieňame názory. Ho, počujem vás už opäť hovoriť o falšovaných liekoch a o tom, aká je potreba zaisťovať bezpečnosť ale u nás napríklad máme v Jersku tiež kyselinu, ktorá obsahuje flór a je v pitnej vode a vlastne od konca 50. rokov to máme vo vode, nikdy to nebolo licencované ako liek, hoci vlastne u nás zdravotnícke orgány rozhodli o tom, že sa to bude dávať do vody. Takže 70 našich ľudí dostáva každý deň proste celé roky týmto prostriedkom, touto látkou a vlastne za posledné 4 obdobie, za obdobie posledných 4,5 rokov sa k tomuto opätovne vraciam a nič sa nedieje. Ďakujem, pani Sinot. Posledné meno pán Rickman, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo a ďakujem pán komisár. Prepáčte, dostal som sa neskôr ale počul som, keď ste hovorili o ekodizajne a o tejto smernici a ocenujem to, čo ste povedali. Chcem nadviazať na to, čo povedala kolegyňa Klas. Nemyslím si, že parlament by sa mal ozaj venovať každej oblasti produktov. Ide o určitý rámec, na ktorý by sme sa mali zamerať skôr povedzme najmä na také produkty, kde, kde ten dopad je ozaj veľký. Chcem ale zdôrazniť, že to nie je len otázka využívania energie, nie len to je dôležité, to, čo pred niekoľkými rokmi prezentovala komisia ohľadne využívania energie ekologickým spôsobom, to vlastne je potvrdené viacerými vedeckými správami. Či už hovoríme o e, materiáloch, ktoré majú obnoviteľný charakter alebo neobnoviteľný charakter, ten problém tu ostáva. V celom svete nové ekonomiky a rozvíjajúce sa ekonomiky stále hľadajú nové materiály, a samozrejme to potom má dopad na polnohospodárskú pôdu, viac sa ťaží drevo napríklad v Afrike a tak ďalej. Chceli sme vlastne, aj v minulých rokoch sme sa uberali cestou pozbudenia aktivít v oblasti recyklovania. V súčasnosti organizovanie spotreby a výroby to nie je jediná cesta. Môžeme sa zamyslieť aj nad funkčnými organizáciami Namiesto toho, že sa produkt vyrobí, tak sa prenajme napríklad. Takže a povedzme, že odrazí sa to v dizajne výrobkov, tým, že sa využívajú inteligentným spôsobom prostriedky IKT, e, informačné a komunikačné technológie, tak aj tam sa dá ušetriť. Okrem toho, treba sa zamyslieť nad tým, aké vstupné materiály sa budú používať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže rád by som vás povzbudil, aby ste vlastne rozvíjali túto agendu aj ďalej. Vlastne <laughs> nezačali sme o tomto hovoriť dnes, začali sme asi pred desiatimi rokmi, ale príliš málo sa naozaj udialo. Keby sme mali vlastne tú smernicu, kde metrika je, bude jasne vytýčená, tak e, to by sme ocenili, kde by tieto aspekty boli zohľadnené. Ďakujem veľmi pekne za otázky, ktoré dozneli. Priestor má pán komisár, nech sa páči. Ďakujem. Pán Olmer, budem veľmi stručný. E, tu sa neop, nereguluje vlastne, e, neregulujú práva pacientov. Ja myslím, že e, lekár nebude mať problém s tým, ak pacienti budú lepšie informovaní Ehm, určite eh, sa nebude cítiť, že ho pacient obťažuje a kladie otázky o eh, liekoch, aspoň ja to tak chápem, že eh, lekár ochotne bude informovať svojich pacientov. Pani Doyle, toto otázkou som sa veľmi intenzívne zaoberal a dospel som k výsledku, záveru, že informácie, ktoré sú k dispozícii, aj pokiaľ ide o nové smernice, že e, nie je potrebné e, robiť novelu. Komisia to určite tento rok nebude, urobi, ne, ne, nebude robiť. Je to v legislatívnom programe pre rok 2010 Máte samozrejme pravdu, že je oveľa ťažšie vymedzenie. E, samozrejme, to bolo jednoducho, proste e, barla bola barla a pilulka bola pilulka. To sa dalo jednoducho rozlišiť, ale teraz máme dočinenia s produktmi, na ktoré sa vzťahujú obe e, e, definície, teda môže to byť liek a môže to byť zdravotnícká pomôcka a preto e, musíme toto veľmi starostlivo e, pripraviť a je predpoklad na rok 2010. Ak by tu však nastali nejaké aktuálne problémy a potrebujeme e, viac informácií, tak prosím vás, posunte tieto informácie a možno dokážeme urobiť niečo v rámci možností, ktoré máme k dispozícii, aj niečo mimo E, legislatívneho návrhu. A tá prvá téma, o ktorej ste hovorili, sa samozrejme dotýka e, konkurencie. A ja sa postaram o to, e, aby sa moja kolegyňa, ktorá má príslušnosť tejto oblasti, tým zaoberala, aby dostala potrebné informácie. Vy samozrejme viete lepšie ako ja, že už tu dlho prebieha intenzívna diskusia a musím vám povedať, že ja postoj komisie nemôžem e, zmeniť. E, ak sa v niektorej krajine pridáva do e, pitnej vody flór, tak to nemôžeme tomu zamedziť. To nie je liečivo. Um, to je ale otázka, ktorá sa musí e, riešiť. Ak ide o flór e, v, e, v pitnej vode a je to tam problém, tak to sa musí riešiť v Írsku. My nemáme na to možnosti. Skutočnosť, že sa niečo robí z zdravotných dôvodov, ešte neznamená, že sa jedná o liečivo. To sú dve odlišné veci. ďakujem. E, pán Vlákman, vy ste vymenovali celý rad možností, ako, sa, ako by mohla vyzerať green production a green consumption. Ide o modely správania, o e, modely komunikácie. Nesmieme myslieť tak úzko prso. Ja v každom ohľade s vami súhlasím a to je to, na čo som myslel, keď som, o tom, e, keď som hovoril o tom, že to je úloha, ktorá sa bude v budúcnosti ďalej rozvíjať. A celkom iste to bude úloha vysokej priority pre tento parlament. Chcem sa poďakovať za početné otázky, za túto intenzívnu výmenu názorov a dúfam, že aj v budúcnosti budeme mať pozitívnu a e, plodnú spoluprácu. Ďakujem, pán Ferhojgen. Ako viceprezidentovi komisie a e, prajem vám všetko dobré e, pre budúcnosť. Vážení kolegovia, počkáme niekoľko sekúnd, pretože stíhame podľa programu časovo. Ďalším bodom nášho programu rokovania dnešné popoludnie je správa pána Horsta Schnellharta. Týka sa to vedľajších produktov živočišného pôvodu Takže poprosím pána Šlahata, či nám umožní ísť rovno ku hlasovaniu. Áno? Výborne. Takže, keď si želáte niečo povedať, nech sa páči stručne. Veľmi stručne. Je to veľmi zložitá správa, veľmi odborná správa chcem pokázať na to, že mnohé veci, ktoré sa tu upravujú, nemožno hneď jednoducho rozpoznať. Pre mňa bolo veľmi ťažké spracovať túto tému, ale chcem vám povedať, že s českým predsedníctvom sa usilujeme o vytvorenie novej schémy, ktorá nepredstavuje zmenu textu, ale zmenu štruktúry a tam sme na dobrej ceste a myslím, že ak e, sa nám podarí dosiahnuť dobré výsledky v hlasovaní, že túto tému končíme v prvom čítaní. Ide vlastne o technické opatrenia a ide tu o to, aby sa definoval koncový produkt a musíme dávať pozor na to, aby sme e, to, čo sme rozpoznali pri tej prednom známom škandále o, o znitom mese, že sa k tomu nebudeme môcť vrátiť. Takže prosím vás teraz, aby sme to zohľadnili a prosím o hlasovanie. Ďakujem. Vopred by som ešte chcel oznámiť, že máte na strane 9 chybu. Pozmeňovací návrh 56, bude sa o ňom hlasovať. Chcem vám povedať, že to, čo sa tu uvádza, nie je správne. Kde je napísané, že je to vypustené. Čiže začíname hneď pozmeňovacím návrhom 7 a ten je prijatý. 93. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 94. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Agri 13, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 14, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Deviatka, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalšie vypadáva, potom 2, sú identické. 96 a 16 ten je zamietnutý. 97, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Agri 15, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 98, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 10, to je stiahnutá. 99. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 18 za, 10 proti. Schválené. Stovka. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Sto jedna. Kto je za? A, sto jednotka vypadáva. Sto dvojka. kto je za? Za, proti, zdržali sa, prijaté. 103. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 104. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Agri 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 18. Agri 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 105. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Skontrolujeme 105 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 11 za, 20 proti Zamietnuté. 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Agri 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalší bol stiahnutý, takže Agri 20. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 14. Kto je za? Proti, zdržali sa schválené. Ďalší vypadáva. 15. Ústny pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti, zdržali sa schválené. 16. Kto je za? proti, zdržali sa schválené, 22, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 17, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 18, kto je za, proti, zdržali sa schválené, 106, kto je za, proti, zdržali sa schválené, Schválené. 107. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalšie vypadáva. Ďalej 23. Agri 23. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 109. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Ďalší vypadáva, takže 19. To je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalšie dva vypadávajú, takže pozmeňovací návrh 20. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijatí. Ďalší. O tom sa bude hlasovať neskôr, takže 21. Kto je za? kto je proti, zdržali sa, prijatý. 111, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 23, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej to vypadáva. 27. aj s ústným pozmeňujúcim návrhom, kto je za. Proti. Držali sa Prijaté. Skontrolujeme teda elektronicky 27. Otváram hlasovanie. Takže prijaté, ako vidíte. 113. Zamietnuté. 114. Kto je za, kto je proti, zdržali sa prijaté. Ďalej to vypadáva, potom ďalšie tiež. Potom tu máme dva identické, 116 a 17. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalšie vypadáva. Aj ten potom vypadáva. Dávam eh, dá hlasovať o 26. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Ďalší bol stiahnutý. 119. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalší vypadáva. Teraz 120. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 121. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 122. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalší, o tom sa bude hlasovať neskôr. 123. Kto je za? dnes proti, zdržali sa prijaté. 124, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 30, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 27, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté ďalší neskôr príde na rad teraz 125. Kto je za? Zdrž... Zdržali sa. Zamietnuté. 32. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalej 126. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 127. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalej 128. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalší bol stiahnutý. Potom 129. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 35. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 36. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 37. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. 38. Kto je za? Proti, zdržali sa, prijaté. Pán ďalší bol stiahnutý. Takže ďalej pokračujem. A predsa 39 teda. Za, proti. A, Skontrolujeme si to elektronicky. 39. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 5 za, 27 proti. Čiže zamietnuté. Stotriciatka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 40. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 131, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalšie vypadáva potom 41, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej máme dva identické body, 134 a Agri 28. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Skontrolujeme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 16 za, 19 proti. Zamietnuté. 133. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválené. Ďalej to Dva identické tu máme, 135 a Agri 29. Kto je za? Kto je proti? Držali sa? Preveríme si to elektronickým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 16 za, 20 proti, zamietnuté. 43. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Ďalší vypadáva. Skontrolujeme ďalší 137. Tak dávam hlasovať o 137. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. 44. Aha, to je tá situácia, čiže kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalšie vypadáva. A o ďalšom hlasujeme teda. Agri 30, kto je za? Proti. Zdržali sa Zamietnuté. 139, kto je za? Proti. Držali sa. Prijaté. 140, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 141, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 142, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 45, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Ďalej identické. 143 Agri 31. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 144. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 46. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Ďalší vypadáva a aj ten za tým. 47 teraz. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 148. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Agri a 32 a 149, to je všetko identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 150. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej. 48. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 151. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Agri 33. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 147 a Agri 34 identické. Kto je za? Proti? Držali sa? Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 18 za, 24 proti. Zamietnuté. 49. Kto je za? Proti zdržali sa zamietnuté. 104, 153, pardon, za, proti, zdržali sa prijaté. 152, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 50, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Identické, to je 154 a 35 Takže budeme hlasovať, kto je za 154 plus Agri 35. Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Ďalej 155. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme si 155 elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 6 za, 30 proti, jednoznačne zamietnuté. Ďalší bol stiahnutý. dvojka. Kto je za? Proti? Držali sa prijaté. Ďalšie vypadáva. Teraz 53. Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. 54, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 55, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 56, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Potom 3 identické 57, 157 a Agri 36, Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dva identické máme. 158 a Agri 37. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej 159. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalší vypadáva. Teraz 160. Kto je za? to je proti, zdržali sa, zamietnuté. Kontrolujem si teraz 59. Mhm, -ku. Áno. Takže ak dovolíte 59. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalší bol stiahnutý. Ďalší vypadáva. 61. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 62. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. 63. Kto je za? proti, zdržali sa, prijatí. 64, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 65, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 66, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 67, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 68, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 162, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. Do identické 165 Agri 39, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej to vypadáva, ak sa nemýlim. 166 nasleduje, Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 69. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. No a ďalej 167 plus Agri 40. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 168. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Dva identické. 169, 170. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. 163 po častiach. Prvá časť. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Preveríme elektronicky druhú časť. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 21 za, 19 proti. Prijaté. Ďalej pokračujeme 70. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 171. Kto je za, proti, zdržali sa. Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 21 za, 20 proti. Prijaté. Agri 41. Kto je za? Proti. Držali sa zamietnuté. Agri 42. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Dva identické. 173 a Agri 43. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. 172 plus Agri 44. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Čiže je to 172 plus Agri 44. Teraz zatváram hlasovanie. 9 za, 33 proti, jednoznačne zamietnuté. Ďalej, 174 a Agri 45 identické. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Ďalšie vypadáva, teda pokračujeme Agri 47, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 71, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 72, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Ďalej sa nehlasuje. 176 nasleduje. Kto je za? Proti. držali sa. Zamietnuté. Agri 48. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 74. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Dela identické, 177 a Agri 49. Kto je za? Proti zdržali sa prijaté. Ďalší príde na rad neskôr. Ďalej. 177 aj s ústnym pozmeňujúcim návrhom, kto je za. Proti. Zdržali sa. Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie k 178. Uzatváram hlasovanie. 22 za, 20 proti, čiže prijaté. 75, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. Dva identické. 76 plus Agri 51. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Agri 52 Skontrolujeme si túto 52. Aha, vypúšťa sa. Ďalej, 179. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 180. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Preveríme si to elektronicky. Nech sa páči. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 7 za, 36 proti, čiže je jednoznačne zamietnuté. Pokračujeme ďalej. 77. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijaté. Ďalší bol stiahnutý. Agri 53 teraz. Agri 53. Hej. Skontrolujeme si to. Čiže Agri 53, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 78, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 79, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 80 a 22 spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 100 Aha, 182 vypadáva. Aj ten ďalší, čiže ideme až na 82. Pardon, ešte 81. Budeme hlasovať najprv o 81. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 82 aj s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej to vypadáva aj ten... Á, pardon, pardon, ten ďalší asi nie. Čiže hlasujeme o 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 31. -tka. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej sa posúvame k úvodným ustanoveniam. Agri jedna, kto je za? A faktická poznámka, spravodajcu, nech sa páči. Áno, prepáčte. Ja pozmeňal sa, ak jeden sťahujem. Der Änderungsantrag 1 wird zurückgezogen. Pozmeňovací návrh 1 e, pretože to je len reakčná zmena a tam sa jasne stala zmena a spôsobilo by to ďalšie e, zmetky. But, but, uh, now... To mi je jasné, ale teraz e, hlasujeme o Agri 1. Ale mi je jasné, čo hovoríte. Takže Agri jednotka. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. 83. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Skontrolujeme si to elektronicky. 83. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 36 za, 5 proti, jednoznačne prijaté. Agri 2. Kto je za? Proti. Držali sa prijaté. Agri 3. A 84 spolu. Kto je za? Proti. Držali sa zamietnuté. Dva identické ďalej. Agri 4 aj 85. Kto je za? Proti držali sa zamietnuté. Ďalej stiahnutá tá jednotka a je tá ďalšia. a pozmeňujúci návrh 86, to si skontrolujeme, ak dovolíte. Áno, o tomto budeme hlasovať. Kto je za 86? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Ďalší bol stiahnutý. Čiže Agri 5, prosím. Aha, aj ten vypadáva. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Ďalej máme podobnú situáciu. 86. Ešte raz. 86 to je za, to je proti. Pardon. Agri 6, nie 86. Agri 6. To je za, kto je Agri 6. Čiže kto je za, kto je proti. Prijaté. Štvorka, kto je za, proti zdržali sa prijaté. 87, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 88, uh-huh, mhm, vypadáva. Ďalej Agri 7, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej 89, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. 90 vypadáva. Sekundičku trpezlivosti poprosím. Pozeráme si to v súvislosti s Agri 53. Čiže Agri 8. Ideme hlasovať o nej. Kto je za? proti, zdržali sa prijaté. Agri 9, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Agri 10, za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej to vypadáva. 91 a Agri 11, to je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalší, Agri 12 vypadáva. Teraz pokračujeme. Pozmeňujúci návrh 92. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalšie číslo je 6. To si ale preveríme ešte, čo tu je v poznámkach. Áno. Hlasujeme o tomto návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Takže návrh správy tak, ako bol upravený. Hlasujem elektronicky. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. 39 za, nikto proti, nikto sa nezdržal, čiže je prijatý. A návrh legislatívneho predpisu elektronicky hlasujeme. Nech sa páči, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 38 za, nikto proti, nik sa nezdržal. Blahoželám pánovi Horstovi Schnellhartovi. If I'm right, let me move to item 20. Ak sa nemýlim, prejdeme k bodu 21. Earl Doyle eh, k rokovaciemu poriadku. Bolo by v poriadku, keby niektorí zamestnanci eh, sa pozreli na jazykovú stránku niektorých eh, pozmeňovacích návrhov, pretože v anglickom znení to nie je príliš elegantné Takže ak by to bolo v poriadku, eh, tak eh, by sa eh, sme sa vyhli duplikácii vo všetkých jazykoch, ale ja môžem hovoriť len za angličtinu. Prosím, aby sme tu tam mali elegantný, dobrý jazyk. Karl Heinz Florence hovorí teraz za Nemčinu. A v tejto otázke som dosť veľkorysý. Môžem len podporiť to, čo povedal Avril Doyle, ale asi by sme nemali dovoliť, aby sme tu mali lehoty 24 hodín a robili všetko v angličtine. a to urobím v angličtine, ale máme tu isté práva poslancov, ale tieto sa najmä teraz pred voľbami porušujú, takže niekedy treba povedať, e, teraz je už toho všetkého dosť. If I will understand translation in, uh, in my headphones. Ak som to teda dobre porozumel, takže na budúce troška zvolniť tempo však. V celom procese, áno? Dobre. Takže, keďže Avril Doyle vyžiadala objasnenie v niektorých jazykových aspektoch v anglickej verzii, tak to urobíme a rozdáme vám to potom. Takže, dovolte, aby som teraz otvoril rokovanie k bod 21. To je návrh uznesenia a financovanie politiky v oblasti klímy. Bolo predložených 42 pozmeňovacích návrhov k uzneseniu a prejdeme hneď k procesu. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Schválený 2. Za. Proti zdržali sa, schválení. 8 za, proti, zdržali sa, schválení. 9 za, proti, zdržali sa, schválení. Pozmeňovací 10, oddelené hlasovanie, kto je za prvú časť, proti, zdržali sa, Myslím, že to je zamietnuté, ale preveríme to elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 17 ku 43 e, zamietnuté k 26. Kto je za druhú časť? E, proti zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 11 predložil pán Florence e, ústný pozmeňujúci návrh za proti, zdržali sa, preveríme elektronicky, hlasovanie otvorné, hlasovanie ukončené, 21 za, 21 proti, zamietnuté. Pozmeňovací návrh 12. Kto je proti? Prijaté. Pozmeňovací návrh 13. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Držali sa prijaté. Druhá časť, kto je za? Proti? Držali sa zamietnuté. 15, kto je za? Proti? Držali sa prijatí. 14 za, proti, držali sa prijatí. 16 za, proti, zdržali sa prijatí 17. 16 preveríme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 21 za, 22 proti. Ďakujem vám. Zamietnuté. 17 za, proti zdržali sa prijatí 18 za, proti, zdržali sa prijatí 19 za, proti, zdržali sa, preveríme to elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 21 za, 21 proti, zamietnuté. Vikman 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. 21 za, proti, zdržali sa, zamietnutý. 22 Líse, ústny pozmeňovací, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. 24 za, proti, preveríme to elektronicky. 24. E, je to 22 proti 20, prijaté. 22, 25 to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, e, prijaté. Pardon, 26 za, proti, zdržali sa, prijatí. 27 za, proti, zdržali sa, prijatí. 29. Podelené hlasovanie. Prvá časť za. Proti. Zdržali sa prijatí. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 30 za. Proti. Prevaríme elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie 30, eh, pozmeňovací 30. Hlasovanie ukončené. 14 za, 27 proti, zamietnuté. 28 za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 31 za. Proti. Zdržali sa. A preverím mi to elektronicky. 31. Hlasovanie je ukončené. 24 za, 18 proti, prijaté. Ďalší odpadá, ďalší odpadá. 34 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 35 za, proti, zdržali sa, preveríme elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené 22 za, 21 proti. Prijaté. K oceku 12 e, bol tam pridaný ako ústny pozmeňujúci návrh nový text. To je za, to je proti. Zžali sa prijatý. Prejdeme k 37. Vikman, rozdelený na 4 časti. Kto je za prvú? Proti? Zdržali sa? Preverím elektronicky. Hlasovanie ukončené. 27 za, 16 proti, schválené. Druhá časť za, proti Žali sa prijatí. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa prijatí. Štvrtá časť za. Proti. Zdržali sa prijatí. Odpadá, odpadá. Prejdeme k 41. Za. Proti. Zdržali sa prijatí. 42 za. Proti. Zdržali sa prijatý. Úvodné ustanovenia, pozmeňovací návrh 3. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Štvorka, za, proti, zdržali sa, prijatý. 5, za, proti, zdržali sa, prijatý. 6, za, proti, zdržali sa, prijatý. 7, za, proti, Držali sa? prijatí. Takže návrh uznesenia, ako bol pozmenený, hlasujeme o ňom. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 39 za, 2 proti, 1 zdržanie. Bolo to prijaté väčšinou. Ďakujem vám za vašu spoluprácu, ďakujem všetkým, ktorí sa na tom podielali. Chcem vás požiadať, pretože toto uznesenie pôjde do plenárky o vašom mene a potom aj v mene ďalších, aby sa to nedostalo do postupu článku 40, 32. E, keď sa o tom nebude hlasovať, tak to neznamená, že o tom nebudeme diskutovať. E, zabezpečte, aby sa o tom v plenárke diskutovalo. Ja ehm, mám eh, obavy, eh, že mnohé práve pre článok 425, 452 sa nediskutujú. Ja myslím, že Avril môžeme ešte zabezpeč, ubezpečiť, že nie je možné, aby sme sa vyhli diskusii. Možno viete, že Záverečné rozhodnutie e, o programe plenárky má v rukách konferencia prezidentov, takže bolo by lepšie e, zúrazniť to na e, diskusii politickej skupine, skupiny a potom požiadať predsedov politických skupín, aby sa nevyhýbali diskusii. Milí kolegovia, posledný bod na programe Áno, nie je to posledný program, takže pos, e, br, ide o nasledujúci bod 22, ochrana zvierat používaných na vedecké účely. Chcel by som poprosiť spravodajcu, pani spravodajkyňu, e, pani Drča Murko, e, či Ehm, mi dovolí prejsť rovno k hlasovaniu. Takže dovolíte asi návrh 56 za, proti, zdržali sa, elektronicky preveríme, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 17 za, 22 proti, zamietnuté. 57 a 58 identické oddelenie hlasovania. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržali sa. Preveríme elektronicky. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 18 za 21 proti, zamietnuté. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalší bol stiahnutý, 59, kto je za, kto je proti, zdržali sa, preveríme to elektronickým hlasovaním, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. 20 za, 18 proti, schválené. Ďalší odpadá. 61, kto je za, kto je proti. Zdržali sa. Preveríme elektronicky. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. 20 za, 19 proti, schválené. Ďalšie odpadá, pozmeňovací návrh 2 za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnuté, pozmeňovací 3 za, proti, preveríme to elektronicky, pozmeňovací návrh 3, hlasovanie ukončené, 18 za, 27 proti, tiež zamietnuté 4 za, proti, zdržali sa, prijaté 63 za, proti, preveríme to, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 18 za, 21 proti. Zamietnuté. 64 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňovací 5 za. Proti. Zdržali sa. Preveríme. Pozmeňovací návrh číslo 5. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 18 za, 20 proti, zamietnuté. 65 za, to je proti, zdržali sa, zamietnuté 66 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 67 za, proti, zdržali sa, zamietnutí 68 za, proti, preveríme elektronicky, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. 14 za, 25 proti. Zamietnuté. 69, kto je za? Proti? Zdržali sa, preveríme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie ukončené. 19 za, 21 proti, zamietnuté. 2 identické, 70, 71 za proti, zdržali sa zamietnuté 72 za, proti, zdržali sa zamietnutí 73 za, proti, zdržali sa prijatí 74 za, proti, zdržali sa prijatí 75, pardon, ten odpadá, 76 odpadá, 77 za, proti, zdržali sa prijatí. 6 a 45, tie sa budú hlasiť spolu, menovité hlasovanie. Súhlasíme s tým? Áno? Lebo ja si myslím, že zelený nemajú 70 členov, ale sú to aj iné skupiny, iní členovia. Áno, je to odsúhlasené. Alebo postavte sa. Nestačí to. Nie je vás dosť. To zďaleka nestačí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. to jasné. 70 členov výboru, bez ohľadu na to, aká je účasť na zasadnutí, to je jasné. Takže hlasujeme. Kto je za? 6 a 45. Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 78 za. Proti? zdržali sa zamietnuté. 79 za, proti, zdržali sa zamietnutí. Preveríme 79. Hlasovanie otvorené. Takže kontrolujeme 79. Uzatváram hlasovanie. 19 za, 21 proti, zamietnuté. 80. V dvoch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Druhá časť. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 81, 82. Hlasujeme spoločne. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. 7. Kto je za? proti, zdržali sa, preveríme elektronicky, otváram hlasovanie. Čiže pozmeňovací návrh spravodajcu číslo 7. Uzatváram hlasovanie. 19 za, 22 proti, zamietnuté. 83, časť A, to je za. Proti, Takže preveríme elektronicky 83. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Zatváram hlasovanie. 24 za, 18 proti bolo to prijaté, ďalší bol stiahnutý a ďalší vypadáva. Pozriem si na vrch 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 86 časť A, 83 časť B sú totožné. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 85, 86 časť B totožné. Dám hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 87. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 88. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 89. 88. Dobre. E, teraz preveríme 88. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. To je dosť iné. Zatváram hlasovanie. Veľká väčšina. Zatváram hlasovanie. 28 za, 13 proti. Bolo to jasne prijaté. 89, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 90, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Pozmienujúci návrh 10, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 91. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 12. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ďalší bol stiahnutý. 92, 93 sú dodržené. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 14 kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijatý. 94 vypadáva. 95. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalší vypadáva. Aj ďalší, ďalšie dva sú totožné. 989. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zametnutý. 100. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 101. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 102. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 103. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kto je za? 104. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 105. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Kto je 106. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ďalší hlasovanie po častiach. To je 107. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 108. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 109. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 110. Hlasovanie po častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Druhá. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 111. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. 15 s ústnym pozmeňujúcim návrhom spravodajcu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Preveríme to elektronicky. 15. Preverujeme 15 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Zatváram hlasovanie. 16 za, 23 proti, bolo to jasne zamietnuté. 112, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 16, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 113, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 17, kto je za? to je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 114, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 115, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý, 116, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý.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 Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 28. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 29. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. 122. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Teraz to preverme elektronicky.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 Ďalšie sú totožné, 125, 126, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý, 127, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý, 128, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý, 129 eh, v hlasovanie po častiach, v troch častiach. Kto je za prvú časť? Kto je za? Proti? zdržal sa, zamietnutý. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa, zamietnutý. Tretia časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Pozmeňujúci návrh 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Ďalší bol stiahnutý, 130, kto je za,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 Zamietnutý? Jasne prijatý. 38 preverím elektronicky. Asi to bola moja chyba. 38 od spravodajcu. Otváram, zatváram hlasovanie. 36 za, len 5 bolo proti. Ľutujem. 133 a 134. Totožné, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Ďalšie vypadáva 39. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ďalší bol stiahnutý. 41. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? zamietnutých, 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutý. Ďalší bol stiahnutý. 34, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. 135 v hlasovaní po častiach. Kto je za prvú časť? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Druhá časť. Kto je za? kto je proti, kto sa zdržal. Zamietnutá 136, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý 37, kto je za, proti, zdržal sa. Prijatý 46, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Preveríme to elektronické. Zatváram hlasovanie. 18 za, 22 proti a bol zamietnutý. 47, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. 48 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Prílohy Prvá bola stiahnutá. 138. Pani Rís, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 139. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatá. Ďalšia bola stiahnutá. 140. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnutá. Úvodné ustanovenia 51. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 52 vypadáva, 54, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý, 55, kto je za, Kto sa zdržal? Prijatý. Návrh stanoviska v pozmenenom znení elektronické hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 23 za, 18 proti. Bol prijatý. Blahoželám pani Gačamurko. Eh, pani, vážení kolegovia, je tu faktická pripomienka od John Bovisa. Cool Pán predseda, je to technický problém. Keď si všimnite, tak na konci eh, tie hlasy boli eh, na obrazovke a vždy, keď ste žiadali hlasovanie, tak tie neboli na obrazovke uvedené. Je tu nejaký dôvod na to? Ak nie, tak možno by sme mohli požiadať technikov, aby to preverili. Áno, prepašte, lebo ja nevidím, čo je za tým, za mnou, takže neviem, ako to je a môžeme sa spýtať technikov. A neboli ani na našich obrazovkách pred nami. Non chiedo che si voti. Let me move to last item of today's agenda, which is item... Dovolte mi prejsť na posledný bod dnešného programu, a to je bod 5, e, správa Amaria Satori. Rád by som najprv dal slovo pani Satori. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Tá správa, ktorú musíme dnes večer riešiť, je o odporúčení rady o bezpečnosti pacientov, vrátane prevencie infekcií, ktorá vzniká v nemocniciach. Na začiatok chcem povedať, že toto je dobrá príležitosť aby výbor posudil toto odporúčanie, osobitne vzhľadom na to, že to rieši problém. Prosím vás, eh, želám vás o eh, ticho a dôstojnosť v sále. Ďakujem, pán predseda. Komisia eh, nás informovala o štúdii, ktorá sa bola na 14 tisícoch ľuďoch, ktorí utrpeli nežiaduce účinky v dôsledku zdravotnej starostlivosti. A niektoré z týchto nežiaducich účinkov nastali kvôli infekcií, ktoré sa si mali zabraniť. A ďalšie boli spôsobené nevhodnými zariadeniami alebo neplnením hygienických postupov. Dokonca aj dnes v Európe jeden pacient z 20 eh, dostane infekciu v dôsledku zdravotnej starostlivosti v nemocniciach. A 2000 ľudí na to zomiera a 20 až 30 tisíc ľudí zomiera na dôsledky takýchto infekcií v neskoršej fáze. Táto správa má preukázať, že je potrebné, aby Európa mala prostriedky na riešenie eh, tohto javu berom údajov na úrovni eh, regionálnej, národnej aj úrovni spoločenstva. Do roku 2015 minimálne by sa počet prípadov mal znížiť aspoň o 15 Je jasné z mojej správy, že by tu tiež mala byť informačná kampaň pre informáciu pacientov. Tiež by uh, mali byť opatrenia, ktoré by uh, riešili uh, školenia výcvik uh, zdravotníckého personálu. Uh, Hlavne by to e, mali e, byť špecialisti e, na kontrolu takýchto inšpekcií v nemocniciach, kde majú viac ako 50 posteli. A preto by s aplikáciou týchto postupov všetky zariadenia mali byť čo najviac dezinfikované hlavne keď prichádzajú do kontaktu s pacientami. Toto je náčrt všetkých cieľov, ktoré stoja za touto rezolúciou a indikácie, ktoré vám mám podať. 24. februára je lehota na pozňujúce návrhy a e, dúfam, že budeme môcť o tom hlasovať do konca marca. A budeme o tom hlasovať vo výbore e, do 30. marca a potom v plenáreke v apríli. Keď uh, sledujem tieňových spravodajcov, vidím, že pani McAven je tu. Máte slovo? Áno, um, budem stručná, lebo sme tu už dlho. Nemám predstavu, že budem predkladať veľa pozemstvých návrhov k tej správe, pretože je to odporúčanie pre členské štáty a rada to bude posudzovať veľmi pozorne. Mám len pár otázok. Jedna vec, e, ktorá mi nie je jasné, je, e, že k tej pozemstvej návrhu 16, či komisia chce vypustiť e, tú príručku pre pacientov. A nie som si istá, že keď sedia v Európskej komisii, sú na lepšom stave dávať rady ľuďom o zdravotnej starostlivosti ich vlády. Ja myslím, že profesionáli v zdravotníctve sú na to lepšie vybavení. Je tu niekto z komisie? Áno, nie som si istá, či je to dobrá myšlienka. A chcem sa opýtať, že ako máte predstavu o mm, cieľoch? Viem, že toto je veľmi rozproponé v rade, e, tá myšlienka stanovania cieľov pre zniženie miery infekcií. Niekto mi hovoril, že keď máte ciele, tak e, vlastne um, sa budú vykazovať uh, tie nežiaduce reakcie v nedostatočnej skutočnej miere. Myslím, že to isté platí aj pre ciele na nábor e, zdravotných sestier. Je tu odporúčanie e, urobiť nábor istého počtu zdravotných sestier na jedno lôžko. E, čo sa robí v rade s týmto odporúčaním? Myslím, že to je veľmi dôležitá vec. Táto otázka bezpečnosti pacientov je to oblasť, kde vlády musia spolupracovať a kde sa môžu vzájomne od seba učiť, pretože tam vidíme rôzne problémy v rôznych členských štátoch. Tak ja myslím, že toto je vec, kde EU môže mať e, pridanú hodnotu a EU by mala viac podnecovať spoluprácu medzi vládami a nemala by sama sa snažiť e, riešiť e, tie choroby. A príbuzné problémy. Ďakujem pekne. Než dám slovo zasudcovej komisie, eh, rád by som sa opýtal, či ešte niekto iný eh, chce slovo. Dobre, John Bovis, máte slovo. Yes, briefly again, Chairman, I would, uh, and... Áno, stručne, pán predseda, chcem sa poďakovať Mári Sartori za to, že nám to vypracovala. A eh, vidím, že Linda McEwan eh, eh, divoký útok na britskú vládu. Myslím, že to trošku prehnala, pretože oni majú zásady, že určujú ciele a my eh, to na hovoríme, a oni majú prísnejšie ciele a to správne. A ak vôbec, tak by som posudzoval tie ciele, ktoré sa stanovujú, pretože hlavne pre tie infekcie v nemocniciach sú tam veľmi tvrdé ciele, ktoré stanovujú a oni berú na zodpovednosť tie, ktorí sa to nedarí plniť. A ja si z nej uťahujem, ale vie, čo mám na mysli. A aj takisto, čo sa týka klimatických zmien, tak nie je dôvod, um, prečo by sme tie cieľe neurčili, ale bez toho, aby sme dochádzali do podrobností Jedna vec sa týka toho, čo povedal pán komisár Ferragen, keď to bolo o tom, že máme komentovať rôzne tie aspekty a že by sme mali sa doľať na jednu z e, tých e, ďalších vecí, aj keď to vyžívame k e, rýchlejšiemu plneniu návrhu o falšovaných liekoch. A tiež e, k vecem, ako sú zranenia kvôli pichnutiu ihlov. A na druhej strane my máme Európske centrum pre kontrolu ochorení, ktoré sa tu spomína, ale myslím, že treba povedať veľmi jasne, že každé vypuknutie choroby sa má oznamovať na toto centrum, ak oni budú postihnutí týmito celoeurópskymi zodpovednosťami pre hodnotenie a riešenie týchto chorôb a hrozieb. Potom je tu ďalšia otázka o bezpečnosti pacientov a to, že keď máme prístup k informáciám o možno povedať e, v krátkosti tých e, falošných doktorov, teda tých, ktorí boli stíhaní a niekedy aj vylúčení. A myslím, že medzi e, zdravotnými orgánmi cez hranice by sme mali mať bezpečný systém, aby tieto zdravotné orgány mali prístup k Vedeme si o tom, že kto um, bol na tých zoznamoch a prečo. A ďalej. Myslím, že sme uh, urobili uh, veľa práce v parlamentu o problémoch s antimikrobiálnou uh, odolnosťou a aspoň môžeme vyzvať členské štáty, aby mali kampaň pre zvyšovanie povedomia v tejto oblasti, pretože to je narastajúci problém. Thank you very much indeed. Someone else? Is... Ďakujem pekne. Niekto iný? Dobre, takže dal by som eh, slovo zasudcovi komisie, to je John Bryan, dúfam. Áno. Thank you as well. Áno, ďakujem a ďakujem aj e, spravodajcovi za, spravodajkyni za jej návrh správy. Komisia poznám mnoho z tých navrhovaných pozmeňujúcich návrhov, pretože oni upozorňujú na špecifické problémy a hlavne e, sa upozorňuje na pozmeňujúci návrh 18, e, ktorý e, zachádza podrobnosti v otázke výskumu, čo komisia považuje za dôležité. A e, tiež v oblasti nanotechnológií si myslíme, že toto je oblasť, ktorú možno spomenúť. A tí druhý dodatočných informácií, po ktoré vyzývate, návrh pozmeňujúceho návrhu 13, by podľa bolo užitočné ďalej riešiť. A teraz k niektorým rozporúplným otázkam e, my e, súhlasíme niektorým tým obávam, čo týka zacelenia, e, pretože členské štáty sú na rôznych úrovniach, čo sa týka bezpečnosti pacientov a zdravotníctva a infekcií, ktoré získali zdravotníctve a preto si myslím, že je vhodné, aby sa to e, dosahovalo v členských štátoch e, vo vhodnom čase. A m, mm, toto tiež platí pre pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka pevného počtu špecializovaných e, sestier na lôžko, pretože e, keď e, máte inštitúciu, zdravotníckú inštitúciu, ktorá rieši väčšie e, riziko, e, tak potrebujete špecializované sestry ako inde, kde sa robí menej chirurgických zasahov, tak si myslíme, že um, pevný uh, počet uh, zdravotných sestier na postel uh, nie je dobré riešenie. Ja myslím, že by sa tu mali zavázať najlepšie skúsenosti a tá priorita je strategická, aby sa znížili infekcie v zdravotných zariadeniach a potom musíme posilniť eh, dohľad, pretože sme zistili, že keď sme to vypracovali, eh, tento návrh eh, odporúčania, že ten počet ktoré máme, je extrémne nedostatočný a niektoré krajiny mm, to vykazujú podrobne a inde to bolo prázdne. Takže úplne súhlasím s tým, že treba posilniť ten dohľad. A ďalej si myslím, že je dôležité ehm, zvýšiť e, povedomie a školenie a výcvik e, zdravotníckého personálu e, s týmito zmenami a zlepšeniami, ktoré sú podľa komisie možné. Dúfame, že bude značné zníženie týchto prípadov a zlepšenie my bereme e, do úvahy a my si myslíme, že e, ten deň proti mikrobiálnej odolnosti, ktorý predložil parlament e, a ktorý bude každoročný, stojí za to, aby sme podporili a to tiež je úzko spojené s infekciami, ktoré sú nadobudnuté v zdravotníckých zariadeniach. Takže komisia predloží to do parlamentu alebo do rady pred letnými prázdninami. Thank you very much indeed. <clears throat> so... Ďakujem pekne. Ďakujem za všetky informácie. Všetkým účastníkom nakoniec e, chcem e, sa opýtať pani Amari Sátori, či má nejaké e, záverečné poznámky. Áno, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ja som si pozorne e, vypočula, čo e, moji kolegovia a zastupca komisie povedali. A samozrejme, teším sa na to, že budem dostávať pozornúce návrhy. Je mi jasné, že toto je o zdraví a to nie je úplne v našej pôsobnosti ale e, je to veľmi dôležité v Európe a my sa snažíme zabezpečiť voľný obeh. A samozrejme, keď to robíme, tak jeden z našich cieľov musí byť e, zlepšiť kvalitu služieb, ktorú poskytujeme našim e, občanom. Cieľom je, aby všetci si európsky občania mm, dostali kvalitné zdravotnícke služby. Teraz k otázke informácií pre pacientov. Toto vyplýva priamo z Svetovej zdravotníckej organizácie vzhľadom na počet na naraz počtu ľudí, ktorí trpia takýmito infekciami a to sú alarmujúce štatistiky. Thank you very much. So, uh, let me close and... Ďakujem pekne. e, Tak, e, že uzavrieme e, tento bod e, a lehotná na pozornosť sa bude 24. februára. Hlasovanie e, v e, našom výbore bude 31. marca a vo februári asi v druhej časti apríla alebo v máji. Vážené kolegovia, dovolte mi uzatvoriť e, dnešnú schôzu s tým, že spomeniem dátum a čas e, ďalšieho zasadnutia. A mm, to bude v Bruseli aj je to prvá výnimka, bude to v čtvrtok 12. marca od 9. E, do 12. v Strasburgu a v pondelok 16. marca od 3. pobede do 18.30 pondelok 30. E, marca v rovnaký čas a a 31. E, vidím, že tu je chyba v mojom spise to bude od 9. do 12.30 a od tretej do 6.30 po obede. Ďakujem pekne a uvidíme sa na budúce. Pekný večer. thank you very much. Sorry?